Uh, Vážení kolegovia, dovolte mi začať s dnešným rokovaním. Začali sme, ako sme sa dohodli už včera. Um, začneme bodom číslo 4. To je stanovisko Elizabeth Schroeder k téme podpory rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho polnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Poprosím Elizabeth, aby sa ujela slova. Nech sa páči. Ďakujem pekne kolegovia a kolegyne. Ešte nás tu nie je toľko, ale tí, ktorí tu sú, tak tých iste naša téma zaujíma. Poznáte tému mojej správy. Viete, že tu ide o prvok, ktorý súvisí s tým balíčkom, o ktorom sme včera hlasovali, pretože vlastne poprvýkrát opätovne, ak to tak môžem povedať, respektíve poprvýkrát v rámci takejto rozsiahlej forme sme zastrešili fondy kde aj vidiecký rozvoj je už obsiahnutý. To sme už mali raz v minulosti v rámci niektorých regiónov, všetkým v tých obzvlášť nevýhodnených, potom sme sa toho vzdali a teraz to máme opätovne tu pod jednou strechou. Takže ja to považujem za pozitívny vývin a preto je aj veľmi dôležité, že táto správa musí predovšetkým sústrediť na to, aby tento dôležitý prvok v rámci regionálneho rozvoja a vidieckého priestora pasoval do toho, pod túto strechu, aby bol aj patrične prispôsobený. A to je jeden z tých kľúčových bodov, ktorý, ktorý je obsiahnutý v tomto bude. Je tu legislatívnu správu, to znamená, my pozmenujeme komisijný text a budeme to potom doľaďovať, môžeme to takto povedať, pretože vo všeobecnosti ja s tým znením textu z komisie podporujem, považujem ho za správny, uberá sa správnym smerom rozvíja súčasné nariadenie o fonde ďalej a na druhej strane zasa počíta presne s tým, s čím počítajú ostatné fondy, to znamená koncentruje svoje pole pôsobnosti na stratégiu Európa 2020, ale rovnako, a to tam je celkom jasne v dokumente obsiahnuté, týka sa to aj reforiem v spoločnej poľnohospodárskej politike. To je ďalší problém, ktorý budeme musieť vyriešiť v tejto správe. To znamená, musíme nájsť určitú vyváženosť medzi týmito dvomi kľúčovými balíčkami. A tento nástroj vidieckého rozvoja je vlastne medzi týmito dvomi balíčkami. To znamená, na jednej strane musíme to musíme prispôsobiť na regionálny rozvoj a spoločné ustanovenie, ale na druhej strane tento úzke, toto úzke prepojenie medzi vývinom spoločnej poľnospodárskej politiky a medzi vývinom vidieckého rozvoja, aby sme to, nemôžeme to narušiť. To znamená, musíme to vnímať pragmaticky a prakticky. Máme 6 obsahových e, ťažiskových bodov v rámci tohto nástroja a ak sa na to pozrieme absolútne detailne, tak vlastne sú tu 4, ktoré silno a úzko sú naviazané na tú, politi- na tú spoločnú politiku. Potom je tu ešte jeden, ktorý je tak 50-50 to znamená z polovice regionálneho rozvoja ladený a z druhej polovici zase na hospodárenie na farmách a potom je tu ešte jeden bod, ktorý je výlučne myslený pre regionálny rozvoj vo detskom priestore a nie výlučne na hospodárenie na farmách. A z toho je celkom zrejme, že nemôžeme povedať, že sú to nástroje regionálnej politiky a všetko to urobíme tak, aby to pasovalo iba na jednu stranu politiky. Preto to takto detailne pomenúvam, pretože ide tu o kľúčovú otázku v tomto výbore, v našom výbore regionálnom Jedna taká kľúčová otázka s tým súvisí a tá otázka znie takto. Musíme úspešným spôsobom, aj včera sme to vlastne pri hlasovaní vyjadrili, boli sme za to, že by sme mali tri kategórie regiónov. To znamená znevýhodnené regióny, prechodné regióny a lepšie rozvinuté regióny. Toto sa nástroj vidieckého rozvoja ešte nereflektovalo a treba to urobiť tak, aby sme to jednoducho prispôsobili ja dokážem pochopiť, ak sa pozrieme napríklad na prax v teréne, a to súvisí s e, tými percentami spolufinancovania, je veľmi náročné, keď tu máme takéto sádzby spolufinancovania, ktoré sú odlišné, pretože vlastne tie fondy sa prelinajú. My to musíme jednoducho zasúľadiť. to je najdôležitejšie pre nás. Ale tu máme určitý problém, pretože v oblasti agrárnej tie sadzby spolufinancovania nie sú robené podľa regiónov, ale predovšetkým podľa spôsobu, akým sa vlastne hospodárenie na farme podporuje. A tam dochádza k problémom, priam neriešiteľným problémom. Ja som našla riešenie a myslím si, že budú všetci s ním spokojní, pretože vlastne máme dve požiadavky. Jedna, aby sme v tých prechodných regiónoch povedali, že chceme tie isté percentuálne sadzby ako aj v regionálnych nástrojoch, pretože inak to bude prinášať so sebou problémy, pretože tie fondy jednoducho nebudú zosúľadené, budeme mať na jedno opatrenie jednu sadzbu, na druhé zasa druhú a potom takýto multifond vôbec nefunguje. A ja som sa to snažila vyriešiť tým, že som takúto možnosť do toho vniesla, ale ja som to vniesla ako jednu z možností, pretože, ako som už povedal, máme 6 tých ťažiskových bodov a toto je iba jeden ťažiskový bod, ktorý vlastne tieto osobitosti e, obsahuje. To znamená, ako to vyriešime pretože tie ostatné percentuálne sadzby sa vypočítajú iným spôsobom, tie sa vypočítajú na základe hospodárenia na farmách. Konkrétne, ak mám napríklad farmu na vrchu, tak mám iné podmienky, ako keď mám napríklad nejakú farmu v doline, respektíve v nížine a mám veľa hektárov. To znamená, našla som riešenie a to riešenie sa nazýva aby mali členské štáty nejakú možnosť opcie výnimky, aby mohli aj v prípade prechodných regiónov povedať, že my napríklad nechceme žiadne prispôsobené percentuálne sadzby, pretože to by znamenalo, že by sme mohli robiť iba málo projektov. My chceme radšej robiť veľa malých projektov a to je finančne možné iba vtedy, keď je taká percentuálna sadzba bude nízka. To znamená, ja som tam tú možnosť alternatívu ešte vniesla do toho textu. Tie členské štáty, ktoré by chceli mať rovnaké percentuálne sadzby, pretože to je pre ich multifondy lepšie, tak títo môžu urobiť, pretože vlastne tie finančné sumy sú obmedzené majú menej projektov tým pádom, to akceptujú automaticky a zase tí, ktorí povedia, že chcú mať veľa malých projektov a ktoré vlastne rozdelia tie peniaze na veľa malých projektov, pretože to je pre ich mm, vidiecký vývin v súvislosti s hospodárením na farme praktickejšie, tak tí môžu postupovať takto. To znamená, je to určitá opcia. A ja som týmto spôsobom vlastne vo vzťahu ku kolegom z EPP chcem povedať, našla takú, takéto riešenie. To znamená, je možné v jednom členskom štáte mať rovnaké percentuálne sadzby, tá opcia tam už je obsiahnutá, ale tie štáty, ktoré chcú mať radšej veľa malých projektov a národné spolufinancovanie tam funguje takisto, tak to je podľa môjho názoru to geniálne riešenie, aby sme týmto spôsobom to premostili a vyriešili. Správa má aj ďalšie ťažisko, to je celkom jasné a je to aj logické. Ide tam o metódu líder. Máme tam metódu k všeobecnému nariadeniu. Vychádzame vlastne z článku 28 a 41 o všeobecnom nariadení. Tuto metódu sme my vlastne prevzali a v tomto nariadení sa iba špecifikuje a mojou úlohou bolo, aby sme to v tomto mieste zosúľadili. To sú vlastne tie ťažiská, Áno. Takže táto metóda sa volá LEADER a vlastne už to funguje zhruba 20 rokov. Zatiaľ sa to overilo, je to úplne úspešné a my sme ju vlastne preto vniesli do toho všeobecného naradenia, pretože to môže fungovať aj pre iniciatívy v oblasti pre zamestnanosť, ako aj pre mestské priestory. A preto sme to prevzali. A v tomto kontexte ešte máme úplne malinký problém v tomto nariadení, ktorý skutočne môže byť problém. Treba k tomu povedať, že ja som už hovorila o tomto probléme aj s tieňovými spravodajcami. A to je otázka definície videckého priestora. Sú to takí, ktorí hovoria, že to nechcú. Ja to však chcem, ja to požadujem. Myslím si, že tento fond má byť hlavne pre vidiecký priestor. Ale otázka, ako takáto financia by mala vyzerať, aby sme tu nemali mestský priestor a vidiecký priestor, hoci je medzi nimi hranica, aby sme potom nerozlišovali, kde sa ešte tá hranica môže posunúť a kde nie. A, pr- a potom ešte k tomu pripadá aj to, že keď chceme defini- vychádzať z definície vidieckého priestoru a napríklad farmári predávajú svoje výrobky v meste, a treba povedať, že to mesto, kde tie výrobky predávajú, tie nedostávajú peniaze z toho videckého fondu, tak sa to celé pomieša a to nemá žiadny význam. To znamená, aj tu musíme nájsť riešenie. A, a tu je môjim návrhom, aby sme tú definíciu brali funkčné priestory, to znamená, aj musíme zapracovať do toho ten vzťah mesto-vidiek, to nájdete vo viacerých uh, návrhoch tejto správy. Takže to sú tie body, ktoré sú podľa môjho názoru kľúčové v tom zmysle, aby sme tento nástroj ako taký zosúladili s tými dvomi veľkými politikami takým spôsobom, aby to bolo praktické a prakticky fungovalo priamo v teréne. Ďakujem. Ďakujem pekne, Elizabet. Máme tu kieňových spravodajcov pána Šikerského. Nech sa páči. v rámci druhého piliera spoločnej polnospodárskej politiky máme veľmi veľa rôznych aktivít, ktoré sú zamerané na udržateľné zdroje, na udržateľné e, prostriedky a zvyšujúcu sa konkurencieschopnosť, zároveň aj boj proti klimatickým zmenám a zabezpečenie udržateľného rozvoja vedeckých oblastí. Mohli by sme povedať, že tieto ciele sú naozaj veľmi ambiciózne, ale tie prostriedky, ktoré na to máme vyčlenené, sú pomerne skromné. Ak by sme teda dokázali použiť eh, tieto prostriedky, ktoré pochádzajú z iných fondov, bola by to vynikajúca myšlienka, ktorú by sme si mali osvojiť. Myslím si, že by sme mali propagovať všetky projekty, ktoré sú v súčasnosti implementované v oblasti rozvoja vidieka, ak sú eh, podporené zo sociálneho fondu alebo z fondu rozvoja vidieka. Rovnako musíme eh, si pripomínať aj to, že druhý pilier je oveľa väčší v nových členských štátoch, ktoré ešte stále rozvíjajú svoj vidiecký priestor, ktoré musia tak povediac dobehnúť ten stratený čas. No a rovnako máme tu celý rad rôznych aktivít v oblasti zazeleňovania, greeningu. Tieto členské štáty to tiež musia implementovať a to znamená, že konkurencieschopnosť vidieckých oblastí je takýmto spôsobom nižšia. No a čo sa týka rozdielov, tak v tomto smere nesmieme zabúdať na rozdiely, ktoré existujú medzi rôznymi členskými štátmi. Nesmieme zabúdať ani na praktické aspekty, ktoré s týmto súvisia. Tento systém by mal byť transparentný a tak jednoduchý ako len možné. keď napríklad zráte žiadosť o platby a dostanete záverečnú platbu. Celý ten proces musí byť mimoriadne transparentný, tak aby záverečný konečný príjimateľ mohol, vlastne mal veľmi jednoduchú cestu, po ktorej sa musí vydať, tak aby bol projekt úspešne implementovaný. Musíme teda zabezpečiť, aby všetky tieto aktivity, všetky tieto kroky boli adekvátne naplánované a dobre nastavené. Máme tu napríklad pozmenujúci na návrh 10 až 45. Keď máte napríklad projekt, ktorý môže byť podporený z odlišných fondov, tak to znamená, že tento projekt eh, bude oveľa náročnejší na predloženie tak aby ste vedeli podať žiadosť o úhradu, dostali úhradu týchto peňažných prostriedkov a tak ďalej. Trochu, sa teda, trochu som znepokojený takýmto riešením a obávam sa, že niektoré projekty budú v takýmto, takomto prípade implementované veľmi ťažko, ak vôbec nepodporujem riešenie, ktoré by hovorilo, že môžete mať program alebo aj projekt, ktorý je podporený z rôznych prostriedkov, z rôznych fondov, vrátane Fondu pre rozvoj vidieka. Pozmeňujúce návrhy 3, 17, 18, 19, 20, 21 a 80, 83, tak tie hovoria aj o využívaní rôznych fondov, ktoré majú byť zacielené na tie isté účely, alebo teda na tie isté konkrétne projekty. Teraz k projektu LEADER. Máme tu lokálne skupiny, ktoré dokážu implementovať projekty a tento mechanizmus sa väčšinou využíva pre lokálnu správu, pre lokálne riadenie. Máme tu pravidlá, ktoré upravujú fungovanie projektu LEADER v článku 42 alebo 45 a tieto pravidlá musia byť vykladané v súlade s adekvátnym nariadením. No a samozrejme aj v súlade s finančným nariadením pre spoločnú polnohospodárskú politiku. Myslím si, že tá hlavná bariéra pri lepšej implementácii projektu LEADER je otázka toho, ako má byť robené, ako sa má uskutočňovať riadenie v rámci tohoto projektu, najmä keď hovoríme o vzťahu medzi platobnou agentúrou a riadiacim orgánom a ich kompetenciami. Keď sa pozrieme na prístup, aký je napríklad e, projekt LEADER, nemali by sme zabúdať na to, že našou úlohou je koordinovať podmienky podmienky toho, ako sa rôzne fondy využívajú a čerpajú. V rámci nasledujúceho programového obdobia by sme mali zdôrazňovať to, že lokálne skupiny by mali pripravovať stratégie lokálneho rozvoja. No a tiež by sme nemali zabúdať na to, že musíme podporovať tie skupiny, ktoré implementujú projekty na lokálnej úrovni. Máme tu napríklad pozmenujúce návrhy 67 a 72 zamerané na tieto aspekty. Sú tu aj ďalšie pozmenujúce návrhy 14, 82, eh, v rámci ktorých sú zahrnuté niektoré aspekty eh, tej 10 10, 10 stropu na podporu. Myslím si, že práve toto by malo byť presunuté do projektu LEADER. No a tiež sa tu objavil aj návrh aby 40 bolo poskytnutých na zazeleňovanie, respektíve na platby súvisiace s ochrannými územiami Natura 2000 a rovnako tieto prostriedky mali byť už vyčlenené na kompenzáciu aktivít súvisiacich s ochranou vodných zdrojov. Čiže polovica peniazy sa poskytne len na dve e, časti, len na dva aspekty z celého toho portfólia jednotlivých tém. Pre všetky ostatné aktivity, ako je napríklad zvyšovanie konkurencieschopnosti a ďalší vývoj vidieckých oblastí, tak tieto budú podporené len polovicou finančných prostriedkov v rámci programu. Myslím si, že to nie je správne. Nemyslím si, že by sme tu mali mať záväzný strop na minimálne 10 prostriedkov, ktoré majú byť e, určené pre každý cieľ. To je pozmeňujúci návrh 46. Mám pocit, že takýmto spôsobom obmedzujeme e, konečných príjimateľov. Vždy by to malo byť nastavené podľa aktuálnych potrieb e, konkrétnych regiónov. Tiež takýto strop 10% v rámci projektu LEADER, tak tento strop je tiež privysoký. Podľa mňa tento prístup je veľmi zložitý na implementáciu v rámci súčasného programového obdobia. Ten strop je nastavený na úroveň 5% a v rámci nového e, programového obdobia by to malo byť 2,5%, len veľmi málo členských štátov dokázalo vyčerpať tieto prostriedky, túto nižšiu, tento nižší prach. No a teraz k definíciám a základným konceptom. Myslím si, že niektoré definície ešte stále sú príliš metúce a nie je dostatočne detailné. Napríklad prepojenie medzi vidieckými a mestskými oblastiami. 1, 14, 17, 70, 72 ďalšie pozmeňujúce návrhy. Všetky to pozmeňujúce návrhy e, prichádzajú, spadajú práve do tejto skupiny. Pevne verím, že moje vyjadrenia budú dobre pochopené, no a samozrejme predložím aj konkrétne pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, nevidím žiadneho ďalšieho tenevého spravodajca v sále, takže kto by chcel vystúpiť? Viem, že Oldřich Vlasak by chcel vystúpiť. E, niekto ďalší? Niekto ďalší, aby som vedela plánovať stretnutie. Dobre, v takom prípade si potom vypočujeme názor komisie, potom ako vystúpil Oldřich Vlasák. Pani predsedkyne, e, ja musím oceniť... Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsednička. Potrebujem, alebo chcem oceniť e, prácu spravodajkyne na tejto veľmi dôležitej téme, ktorý doplňuje všetky tie nariadenia, o ktorých sme hlasovali počas včerajšieho dňa. Rád by som povedala niekoľko poznámok. Prvá poznámka sa týka ambície nejakým spôsobom charakterizovať a definovať vidiecké oblasti. Musím povedať, že tu máme veľké skúsenosti s tým, ako definovať mestské oblasti. Viete, že nakoniec sme sa zhodli, bola to aj moja správa, že je naozaj veľmi zložité v európskom kontexte definovať mestský priestor, pretože tieto podmienky sú pomerne odlišné medzi jednotlivými členskými štátmi, historické podmienky sú iné, prírodné podmienky sú iné a to isté platí aj pre vidiek. Čo sa mi ale páči, je to, že tu máme ten koncept funkčných území. To nie je metodicky vymedzené, ale ja to vnímam skôr ako spádové oblasti, ktoré musia zabezpečiť dostatočnú kvalitu služieb pre obyvateľov, ktorí tam žijú, no a zároveň to musí zabezpečiť fungovanie celého tohoto územia a prepojiť eh, vidiek s mestom. Ďalšia poznámka sa týka metódy LEADER. Súhlasím s tým, že táto metóda je veľmi populárna, ale je dôležité uvedomiť si, že má aj oveľa že máme, tu, máme aj oveľa jednoduchší spôsob na implementáciu a získavanie prostriedkom, na čom by sme mali trvať aj ďalej, ale zároveň si treba uvedomiť aj to, že že to, zatiaľ to bolo vyčlenených veľmi málo finančných prostriedkov. Ako náhle sa to zvýši, tak e, dôjde aj k väčším komplikáciám a potom sa bude treba aj pozrieť na konkrétne percentá, ktoré sa týkajú vyčlenenia prostriedkov na administratívu, ktorá e, bude pomerne vysoká v ďalšom období, dosahuje až 25%, takže tam by malo dôjsť k nejakému stropu. No a moja posledná poznámka sa týka projektu, e, prostredníctvom ktorého by sme prostredníctvom lokálnych akčných skupín dokázali realizovať e, všetky tieto e, projekty. Toto všetko musí byť v súlade s miestnymi plánmi rozvoja, s regionálnymi plánmi rozvoja, tak aby tu nedochádzalo e, k nejakým problémom ako takým. Takže to je moja poznámka k tomuto materiálu a teším sa na spoluprácu. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcela požiadať zastupcu generálneho riaditeľa z DG Agri z Európskej komisie, ktorý má na starosti rozvoj vidieckých oblastí. Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, ctení poslanci. Poprvé chcem vyjadriť svoju vďaku zo strany komisie Regi za značnú prácu, ktorá bola odvedená pri návrhu stanoviska ohľadne politiky vidie, rozvoja vidieka. Komisia si myslí, že tento dokument preukazuje zásadné pochopenie víziev, ktoré sa týkajú vidieckých oblastí a takisto logiky, ktorá je spojená s návrhom komisie. Dokument navrhuje značný počet pozmenujúcich návrhov a chcel by som stručne komentoval len niekoľko z nich. Začníme s projektom LEADER. Poprvé, absolútne súhlasím s vašou analýzou, že LEADER je jeden z najdôležitejších e, nástrojov EÚ na podporu miestnej úrovne a prístup z dola nahor pri návrhu a implementácii. Taktiež som rád, že si myslíte, že líder predstavuje značný príspevok k zviditeľneniu Európskej únie medzi občanmi. Komisia preto navrhuje upraviť tento prístup poprvé cez rozšíriť to na všetky spoločné strategické rámcové fondy, po druhé prístup z dola nahor zlepšením rozhodovania a zabezpečením lepšej reprezentácie rôznych miestných e, spoločenských partnerov a po tretie zlepšenie miestnej rozvojovej stratégie alebo stratégií. V tomto kontexte chcem taktiež zdôrazniť, že Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj e, vidieka FRD je jediný spoločný strategický fond, ktorý predstavuje vystavil minimálne 5 zdrojov na projekt LIDER. Toto sa urobilo, pričom sme zvážili rôzny, rôzne tempo členských štátov pri implementácii lídry, lídra a vzhľadom ich na, na ich absorpčnú kapacitu. Preto si myslím, čiže zvýšenie minimálny príspevok na lídra na 10% na úrovni EÚ tie členské štáty, ktoré chcú zajsť ďalej, aby to urobili na dobrovoľnej báze. Navyše komisia už vytvorila e, motiváciu pre vyššie míňanie na lídra cez možnosť zvýšeneného spolufinancovania až do 80 Čo sa týka existujúcich skupín, líder komisie absolútne súhlasí so spravodajkyňou, že mali by sme využiť bohatstvo dnešných denných skúseností a poskytnúť príležitosti pre prichádzajúce obdobie taktiež. Avšak toto by nemalo byť bez strategického základu a bez prispôsobenia sa budúcim výzvam, ktoré pre každú skupinu by mali byť vyhodnotené v miestnej rozvojovej stratégii. Navyše by mali byť, by mal existovať spravodlivý a vyvážený selekčný proces, ktorý by platil pre nové aj pre staré skupiny. Chcem komentovať niečo ku klimatickým a environmentálnym opatreniam. Čo sa týka klimatických a environmentálnych otázok, je dobré, že výbor REGI sa veľmi sústredil na spôsoby zabezpečenia, aby sme konfrontovali e, klimatické a environmentálne výzvy, e, súčasné aj budúce. Návrh preto navrhuje, aby aspoň 40 z každé EFRD sa minulo na klimatické a environmentálne opatrenia a nie, na 20, nie 25 ako to navrhovala komisia, alebo 30 ako to navrhoval Komagri. Komisia si myslí, že nie je potrebné e, vysloviť túto požiadavku, aby z toho bol právny záväzok, pretože hlavný nástroj pre riadenie programov e, rozvoja vidieka to je proces strategického programovania po roku 2013 programy rozvoja vidieka budú oveľa viac založené na výsledkoch než na výdavkoch, čiže menej na výdavkoch. Požiadavky výdavkov 25% alebo viac, to je len určitá poistka a môže to fungovať, ak sa to bude chápať ako e, programové e, rokovania medzi komisiou a členskými štátmi a nie ako e, tvrdý právny záväzok. Ale samozrejme, úroveň percenta, ktorá sa tu uplatní, o tom sa dá diskutovať. Teraz by som chcel komentovať alokáciu alebo návrh alokácie minima 10, 10 EFRD príspevkov pre e, každú zo šiestich priorit. Keď sa vrátime k procesu strategického programovania, ja si myslím, že EFRD e, financovanie EFRD by malo byť zacielené na základe e, rozumnej analýzy víziev a pre každý členský štát treba dosiahnuť e, ciele 2020. Preto treba pridelovať fondy na základe E, výsledkovo orientovanej e, politiky návrhov a nemalo by to byť založené na udelených minimálnych fondoch, ktoré sú alokované ku danej priorite. Taktiež som si poznamenal, že výbor REGI navrhol veľký počet zmien, čo sa týka cieľa a priorít pre budúci rozvoj vidieka. Všeobecnejšie komisia, jej hodnotenie tohto je také, že väčšina zmien, ktoré sú navrhnuté, zužujú rozsah politiky a ako následok by mohli e, zhoršiť dosiahnutie cieľov. Čo sa týka dôležitosti e, posilnenia mestských a vidieckých e, prepojení, treba zabezpečiť že budeme sa tomu e, zvlášť venovať, najmä v kontexte partnerskej dohody, projekt spolupráce a projekt LEADER. Čo sa týka rozvoja podnikania a podpory podnikania, komisia absolútne súhlasí, že treba venovať zvláštnu pozornosť malým a e, drobným alebo mikropodnikom a ich podpore a vytváraniu. Ale tvrdím, že väčšie podniky by nemali byť vylúčené z podpory, zvlášť keď ide o e, prenos e, vedomostí, inovácií a spolupráce, kde je potrebný tzv. inkluzívny prístup. Tiež by som chcel stručne komentovať otázku vyššieho spolufinancovania pre E, prechodné regióny. Táto otázka je samozrejme e, riešená v kontexte diskusí MFF a výsledok tejto diskusie bude, by mal byť určite zohľadnený v konečnom návrhu. Ja som spomenul len malý počet otázok, ktoré treba riešiť, ale dúfam, že som vám poskytul to, taký pohľad, že komisia berie veľmi vážne prácu výboru REGI, čo sa týka e, politiky rozvoja vidieka. Tešíme sa na ďalšiu produktívnu prácu a e, zaujímavú výmenu názorov s vami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Elizabet, prosím, ale veľmi stručne. Ja by som povedala tri veci vo vzťahu ku komisii. Existujúce skupiny líder musia byť uznané, ale ich nové projekty musia byť preskúmané predtým, než dostanú ďalšie peniaze. Tu by som chcela byť dôsledná a musíme to ešte aj v tej formulácii doľadiť. Áno, Nechcem žiadne automatické uznanie, ale nechcem, aby sa tieto skupiny museli na novo vytvárať. Takže ak sú tu dobré nápady, ako som už povedala, ešte to jednoducho doladíme, ja prispejem k tomu a ja som prevzala tie existujúce formulácie a nakoľko to fungovalo 20 rokov dobre, tak som si myslel, že to bude fungovať aj ďalšie roky potom dobre. Podľa môjho názoru to už je obsiahnuté, ale môžeme to ešte doľadiť. A druhý bod, prírodné zdroje, prečo som tam zvýšila percentuálne vyjadrenie, pretože príslušný výbor je výbor pre životné prostredie a ja som sa držala ich stanoviska, aby sa to teda zvýšilo. A posledná vec, tie prechodné regióny, ja som to pochopila, takže to riešenie, ktoré som našla, že to narazí na porozumenie komisie. Tam sme vyriešili extrémne náročný problém a myslím, že nás podporí aj výbor. Ďakujem pekne. Týmto vlastne končíme tento bod dneš tohto programu a ja by som teraz navrhal, že si staneme lehodu na pekľanie pozmeňujúcich návrhov na 16. júla o 12. A teraz, cení kolegov, aby sme mohli prejsť ďalšiemu bodu dnešného programu, ale musíme sa trochu prispôsobiť, aj vzhľadom na to, že Markus bude musieť ísť hlasovať a preto by som chcela sa spýtať, že koľko vlastne ľudí by sa chcelo vyjadriť k tomu nástroju prepojenia Európy, aby sme mohli to naplánovať vrátane aj tieňových spravodajcov, pretože zatiaľ tu mám iba Oldřicha ako tieňového spravodajcu. 1, 2, 3, 4, 5. Takže máme štyroch ľudí. Budeme to musieť odročiť až na 3 na 11, pretože Markus bude musieť odísť. Bude musieť hlasovať do výboru ITRE. Takže budeme o tom hlasovať o 3 na 11. Problém však je, že pani Kleba tu takisto nie je. Tu je ďalší. Takže Markus, nakoľko ešte máme 8 minút, mohli by sme teda začať, pretože tu nemáme ani pani Kleba a nemôžem zrušiť celé zriež- stretnutie, takže dobre. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja to takisto zostručním. Bohužiaľ musím ísť o chvíľu hlasovať do výbora pre priemysel, tam budeme tam som tie spravodajca a tu by som vás požiadal, že by ste ma ospravedlnili, pretože to sa inak nedá vyriešiť. Včera sme hlasovali v rámci nariadenia o štruktúrálnych fondoch. Tam sme mali kompromis 50 článku 84, kde sme ešte doladili niektoré pravidlá, ktoré sa týkajú kohezného fondu a takisto aj nástroja na prepojenie Európy. Myslím si, že neudialo sa to úmyselne, to No. Už sme predtým sa dohodli na iných veciach, že také skupiny, ktoré pracujú s viacerými výbormi, napríklad s výborom pre dopravu a výborom pre regióny, tak, tak jednoducho nepasuje. Takže zapakujeme ešte raz tých 5 najdôležitejších bodov. Chceme musíme, sa, musíme jasne nástroj pre prepojenie Európy podporiť, pretože vlastne týmto sa dôležité regióny v Európe podporia vo forme ich spolupráce. Potom sú tu členské krajiny, ktoré sú na tom zaangažované, tak tieto z toho obmedzenia 2,5 hrubého domáceho projektu, pokiaľ ide o subvencie, tam to nie je férové a že by sme mali taký nástroj, ktorý by bol centrálne spravovaný cez komisiu, ak by sme členské štáty potom chceli napríklad trestať, že by sa práve z tohto dôvodu dostali nad rámec tých 2,5 A ďalším bodom ja by som navrhol <coughs> zameranie tohto nástroja na skutočné e, cezhraničné oblasti, A potom ešte záverom, mali by sme v rámci tohto nástroja predsa len mm, ak by sme tu predsa len mali peniaze, ktoré by ostali vysieť, tak by sme tu mali tzv. recyklačný nástroj, to by sa týkalo práve tých, nás, tých krajín, ktoré sa nachádzajú vo silných, ťažkých finančných problémoch, aby tieto mali jednoducho možnosť, aby sa tieto peniaze mohli ešte implementovať v týchto krajinách, ak by na tom trvali to je konkrétny pozmeňujúci návrh, ktorý sa vlastne odzrkadli aj v legislatívom znení textu. Takže to je všetko a teraz už musím odísť a dúfam, že o 3 čtvrte na 11 budeme o tejto téme ešte môcť hovoriť. O tom už rozhodne pani Hübnerová, pani predsednička, takže uvidíme, ako budeme postupovať. Dúfam, že ešte budete mať 5 minút, aby ste zostali, ale ak odíte teraz, tak pozastavíme túto diskusiu. Máte ešte 5 minút? Dobre, tak si vypočujme aspoň jedného rečníka. Myslím, že Olčík Vlasák je jeden z tieňových spravodajcov, ktorý je prítomný. Potom príde ďalší a potom to bude o na 11. Takže Oldřich, stále môžete prehovoriť teraz. Ja sa priznám, že by som radšej viedol ucelenú rozpravu s kolegami, aby sme mohli reagovať na tieto veci. Dobre, tak ak chcete, tak pozastavíme tú rozpravu v tejto chvíli. Dobre, takže odsunieme tento bod na 3 na 11, dúfam. Chápem to tak, že e, Evgení nahradí Mojča Kleva, takže prejdeme k ďalšiemu e, bodu a to je správa pre e, finančné nástroje pre malé a stredné podniky. Ďakujem, pani predsednička. Náš kolega Kleva ma požiadal, aby som ho ospravedlnil, že nemôže e, prezentovať osobne svoj návrh vzhľadom na vážne politické e, povinnosti doma v Slovensku. Pred niekoľkými týždňami sme hlasovali v regii o stanovisku pána Kleva ohľade využitia finančných nástrojov v budúcom e, finančnom období a bolo tu e, dohoda, že finančný nástroj môže a má hrať v budúcej finančnej perspektíve. E, mal by byť tu dosiahnutý. Pani Kleva predstavila návrh, ktorý sa týka špecificky finančných nástrojov pre malé a stredné podniky spolufinancované cez ERP PDF, čo je reakcia na špeciálnu správu, ktorú um, um, publikovala, um, publikoval Európsky súd, um, auditorský súd v apríli a ide o to, že efektívnosť RDF eh, ohľadne finančných nástrojov pre malé a stredné podniky. Toto bolo poškodené regulačným rámcom, ktorý nie je vhodný pre rôzne používané nástroje. V jej návrhu spravodajkyňa spomína tieto nálezy a okrem iného uznáva, že taká situácia bola identifikovaná taktiež aj zo strany Európskej komisie cez kapitolu 4 finančných nástrojov pre návrh pre spoločné ustanovenia ohľadne európskych fondov a e, komunikácie ohľadne dlhových platformiem. A treba tu dosiahnuť jasnosť a transparentnosť e, právneho rámca finančných nástrojov. Spravodajkyňa e, víta e, nálezy súdu a spomína, že v legislatívnom návrhu pre najbližšie programovacie obdobie takýto vzťah bude povinný vo forme hodnotenia ex ante pri podpore odporúčania súdu ohľadne spolahlivého systému hodnotenia špecifického pre finančné nástroje. Pani Kleva však si myslí, kde súd žiada o určité požiadavky pre tzv. leverage rates. Podľa nej je dôležité brať do úvahy, že finančné nástroje v, kohi- v kohesnej politike sú, financujú projekty v menej e, rozvinutých regiónoch s ekonomickými ťažkosťami a preto nie sú to nástroje, ktoré sa zameriavajú len na krátkodobú ziskovosť, ale aj na vysoké sociálne a ekonomické prínosy. Pani Kleva takisto poznamenáva, že takáto auditorská správa by bola veľmi cenná na konci legislatívneho obdobia 2007 až 2013. A taktiež sa teší na ďalšiu spoluprácu s tieňovými spravodajcami v tejto otázke. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pekne. Chcem otvoriť priestor na diskusiu. Zatiaľ je to len Lambert van Nistelrooy, takže rozmyslite si, či chcete hovoriť ďalšie. Koľko minút dostanem? Koľko chcete? Jedna hodina, hovoria. Ak nie ste vyčerpaní po včerajšom hlasovaní, môžete hovoriť až do pol jedenástej. Dobre, ale obmedzím môj čas na neskôr. Takže po tomto stanovisku myslím si, že je veľmi dôležité, že predtým, než začneme s novým obdobím a s novými nariadeniami, tieto veci treba vyjasniť a skutočne som rád, že nové, nové finančné nariadenie e, nazerá na tieto nástroje a bolo akceptované, že tieto nástroje vytvárajú možnosť zaručiť pre malé a stredné firmy, aby mali možnosti získať peniaze v týchto fázach, kde do toho zvlášť banky nevstupujú. Toto je najväčší problém v tejto chvíli. To nie je otázka podnikania, podľa mňa, ale keď idete do banky, ale trikrát vám banka povie nie, lebo nemôžete preukázať vaše zisky za dva roky, alebo nie sme si istí a nedostanete peniaze. Takže v týchto časoch problémov vo financovaní potrebujeme byť tvoriví. Ale toto je výbor pre kontrolu rozpočtu, ktorí nie sú veľmi kreatívni, oni sú viac obmedzujúci. A preto je dobré nájsť túto rovnováhu a táto vyváženosť je prenesená do finančného nariadenia. A to je veľké požehnanie podľa mňa, že nebudeme pokračovať s rozprávami, ale aby sme pokračovali s novými nástrojmi. A my z tohto výboru musíme byť schopní e, rozvíjať e, tieto nové finančné nástroje a de facto je tu menej obmedzení v tejto veci, pretože každá krajina napríklad v programoch RDF, môžu použiť tieto nové finančné nástroje. Ale stále štáty, aspoň ako ja som to videl, štáty môžu povedať, môžeme použiť e, ten alebo ten nástroj, alebo tieto RDF peniaze, COSPE peniaze v budúcom období, aby sme ich zapracovali do tohto nového finančného nástroja. Takže je potrebné podporovať nové možnosti a niektoré krajiny používajú e, tieto e, prostriedky na zdieľanie rizik. Niektoré to používajú menej, takže je dôležité, aby sme zdôraznili možnosť, aby sme poskytli malým a stredným firmám možnosť, aby sa zúčastnili v tých nástrojoch, ktoré sa dajú použiť v ich krajinách, ale nie je to povinnosť, aby ich používali. Takže toto je niečo veľmi dôležité aby sme to zapracovali do rokovaní s radou, aby sme povedali, dobre, využite tieto možnosti. Skvelá vec je, že účinok, pakový účinok týchto vecí, ktoré sa dosiahnu novými finančnými nástrojmi, môžu byť oveľa vyššie než tradičné metódy dotácií. A takto to môže fungovať. Takže Európsky parlament zdôraznil v niekoľkých uzneseniach, v niekoľkých nástrojoch dôležitosť týchto malých a stredných podnikov, začínajúcich podnikov. Takže my neváhame. Ide tu len o to, že musíme dosiahnuť kvalitu správy, v štátoch, kvalitu správy v regiónoch, aby to prevzali a aby to využívali. A ako sme zdôrazili predtým, je veľmi často v RDF je tu kombinácia lepších e, firiem v reťazí činností v regiónoch, ktoré spolupracujú s malými a strednými podnikmi. Takže nie je to niečo veľmi zvláštne pre malé a stredné podniky, ale je to oboje a včera sme hlasovali týmto spôsobom, aby sme nevylučovali väčšie firmy. Je tu ten inovačný reťazec a ten by sa mal využívať a rozvíjať pre malé a stredné firmy. A to, tieto firmy sú často podporované väčšími jednotkami, väčšími konzorciami firiem, aj napríklad univerzitami. Takže chcem povedať, že zdôrazňujem dôležitosť týchto nástrojov, zdôrazňujem ciele pre malé a stredné podniky v budúcich programoch a zdôrazňujem tieto výsledky. Ja som presvedčený, že sa to dá e, zvládnuť takým spôsobom, aby sme sa každý rok nemusel, nemuseli vrácať k výboru pre kontrolu rozpočtu a toto bolo zabezpečené vo finančnom nariadení. Takže postupujme ďalej. Ďakujem pekne. Myslím, že Lambert si, uh, si využil svoj rečnícky čas na najbližšie tri stretnutia. Ian Simpson, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Pán Van Nistelrooy nevyčerpal všetok tento čas. V prvom rade si myslím, že je pravda, že to, čo členské štáty robia s týmto nástrojom, je veľmi dôležité. Rovnako je dôležité aj to, čo s týmto nástrojom nerobia. Podľa mojich skúseností v mojom regióne zhruba pred desiatimi rokmi sme sa snažili začať eh, spustiť takýto revolvingový fond a museli sme eh, komunikovať s vládou 4 až 5 rokov, aby sme videli, čo je legálne, čo je, čo je právne možné, čo sa nám podarí spraviť Nakoniec sme to vpustili do praxe, teraz to funguje, pretože každý rád, že vidí, ako to má praktické <laughs> využitie. V každom prípade by sme sa mali preskúmať najmä v čase, keď prestáva fungovať bankový systém. Mali by sme hľadať spôsob, ako chceme podporovať nové nástroje na lokálnej a európskej úrovni, aby ľudia v mojom regióne, v turistickom priemysle, kde je veľmi veľa malých podnikov, aby tí, ktorí ako budú chcieť vložiť nejaké peniaze do fondov, aby sme dokázali podporiť práve takýto typ aktivy, takýto typ e, iniciatív. Bude to stále viac a viac dôležité. Ďakujem pekne, ak sa nehlási niekto ďalší o slovo, tak v tom prípade e, ešte Rachel Rankly, ktorá je šéfkou jednotky pre finančné nástroje, by mohla možno vystúpiť v mene komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za pozvanie vystúpiť v mene komisie. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu pri príprave tohoto stanoviska. Ako už bolo spomenuté prvým rečníkom, tak súhlasíme s tým, že naše legislatívne návrhy e, zašli, zašli do istej miery e, v ústrety kritike, ktorú sme dostali od Európskeho súdneho dvora. Musíme zabezpečiť jasnejší, jednoznačnejší a transparentnejší právny rámec, a to už od začiatku pre všetky finančné nástroje, a to vrátanie ex ante hodnotenia a lepšieho reportingu. A v tomto kontexte zdôrazňujeme prácu spolulegislatívcov pri tvorbe tohoto balíčka. Rovnako vítame a súhlasíme s viacerými viacerými návrhmi, ktoré sa týkajú návrhu správy, konkrétne témy e, pákového efektu. My tiež súhlasíme s tým, že definícia a požiadavky e, tohoto finančného nástroja v koheznej politike musia brať do úvahy špecifické politické ciele špecifických e, konečných príjimateľov, no a samozrejme prístup zdieľaného riadenia. Rovnako si myslíme, že to je niečo, čo by sa malo objaviť v záverečnom stanovisku jednotlivé e, záverečné obálky a, a rozdelenia nemusia byť možné v praxi. Myslíme si, že by to malo byť iba otázka voľby a nie povinná požiadavka prierezovo. V tomto kontexte by sme chceli doplniť e, to, aký podľa nás e, spôsobuje multiplikačný efekt fondov. Ten by nemal brať do úvahy národné verejné príspevky, pretože to sa nedá vypočítať na základe čisto verejných príspevkov. Musíme to urobiť v rámci sumárnych dát EARFT. A spomenuli ste aj tú záverečnú auditnú správu na konci. Už to je veľmi dobrá myšlienka e, mali by sme možno navrhnúť rok 2016, tak aby sa ukončil plný, e, plný rozpočtový cyklus, tak aby sme dokázali posúdiť záverečný dopad týchto nástrojov. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja, ja len rozmýšľam, akým spôsobom môžeme odovzdať vyjadrenia komisii, komisie Mojce Neviem, či máte niečo v písomnej podobe, e, čo by sme mohli poslať Mojci Klever, e, aby sme vedeli, aby ona vedela, aký máte názor. Jediné, čo nám teraz zostáva, je povedať, aký je termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov. To je 16. júl o 12. na obed. No a tento bod môžeme týmto uzavrieť. Teraz by som sa rada posunula k bodu 18 na našom programe. To je správa Andreja Kovačeva. Je to návrh prebežnej správy Návrh prebežnej správy ohľadom rozpočtu na rok 2014 až 2020. No a slovo má teraz Andrej, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážení kolegovia. Toto je skutočne e, priebežná správa, správa, alebo teda správa o priebežnej správe, pretože bude jedna väčšia správa neskôr, ale a tá sa bude schvalovať e, vlastne áno, nie. E, debata o viacročnom finančnom rámci začala pred rokom e, a zasahla vlastne do, do obdobia finančnej a hospodárskej krízy. Viaceré vlády žiadali navýšenie MFF. Myslím si, že adekvátne financo- bez, bez adekvátneho financovania zlyhame aj pri dosahovaní stratégie EU 2020, podobne ako tomu, bude aj pri, ako tomu bolo pri Lisabonskej stratégii. Musíme zabezpečiť, aby viacročný finančný rámec nebol postavený na tejto krízovej mentalite, alebo mentalite krízy Ehm, potrebujeme samozrejme ehm, neustále adaptovať rozpočet, pretože sme uprostred hospodárskej krízy. My by sme mali presný opak, ehm, využívať stále viac prostriedkov. Naše hm, ciele sme už vytýčili v stratégii EU 2020 a teraz treba zabezpečiť nevyhnutné financovanie potrebujeme zabezpečiť vysoké, vysokú mieru životných štandardov a sociálnej istoty a bezpečnosť pre našich občanov. Investície do, s vysokou pridanou hodnotou musia byť priorita, pretože tie vytvárajú podmienky pre rast a tvorbu pracovných príležitostí v Európe. Práve preto v rámci ďalšieho viacročného finančného rámca kohezná politika by mala zostať hlavným pilierom európskej solidarity. Nezabúdajme na to, že táto politika benefituje všetkým v Európskej únii ako celku priami príjimatelia e, sú v prvom rade tí, ktorí zapájajú do spoločného trhu, ale čistí prispievateľia do rozpočtu Európskej únie najmä pri obchodovaní na trhoch s vysokou nákupnou silou a e, na druhej strane krajiny, ktoré dostávajú veľkú časť kohezných prostriedkov. Adekvátne zacielenie týchto fondov umožní regiónom dosiahnuť nevyhnutnú úroveň pre adekvátne zapájanie na spoločnom trhu a zároveň zabezpečí dosiahovanie cieľov EU 2020. Odporúčania rozpočtového výboru e, sú zamerané na konsolidovanie e, silnej pozície pre Európsky parlament pred e, radou. Rada by som Rád by som pripomenul, že tieto rokovania teraz vstupujú do rozhodujúcej fázy. Bol som usmernený správou nášho kolegu Salvadora Garigu, ktorý schvaloval uznesenie z 18, 8. júla 2011. Rovnako tu bola rozhodnutie ohľadom viacročného finančného rámca a vlastných zdrojov. A to sme schválili počas júnovej, júnovej e, plenárky. Táto správa bola predložená výboru reči 22. júna a tam odporúčam, aby objem 376 miliónov pre koheznú politiku bolo považovaných 376 miliard <clears throat> pardon, by to bolo považované ako minimum a mala by to byť červená línia pri budúcom rokovaní eh, parlamentu ohľadom budúceho finančného rámca. Vážení kolegovia, tu musím urobiť isté vyjasnenie. A mám tu aj otázku pre komisiu, očakávam odpoveď, pretože minulý týždeň komisár Levandovský urobil technickú aktualizáciu celkového objemu aj kvôli Chorvátsku a niektorým makroekonomickým číslam, ale treba povedať, že stále nie je jasné, ako sa tieto zmeny upravia, pretože podľa tohto dokumentu na konci sa hovorí, že v oblasti koheznej politiky budeme mať 3 miliardy 343 miliónov viac, čiže celkový objem by malo byť 379 miliard 243 miliónov. Ale potom na druhej, na inej strane Máme iný odkaz, ktorý sa hovorí, že to má byť minus 5 miliard. Ja som sa včera naozaj snažil toto vyriešiť, musel som trikrát si prečítať túto stranu, ale nejako som to nepochopil. Takže naozaj e, budeme sa snažiť kontaktovať komisiu v tomto smere a spýtať sa ich, ako je to možné ak, e, ak máme technický update, technickú aktualizáciu, ktorý je, ktorý je spôsobený rozšírením o Chorvátsko, sú tu aj niektoré nové makroekonomické ukazovatele, tak v takom prípade to vedie na jednej strane to je minus 5 miliard a na inej strane to sú zase plus 3 miliardy navyše pre koheznú politiku. Tak to je niečo, čo, čo si musíme vysvetliť a ujasniť aj pri záverečných číslach. No, a na záver naša diskusia o koheznej politike a legislatívnom balíčku preukázala, že sme pripravení obhajovať spoločnú pozíciu. Toto je pozícia, ktorá bude zodpovedná voči našim občanom pretože my sme žiadali reformy, no a táto kohezná politika mala byť adekvátna v súvislosti s potrebami našich regiónov, efektívna a účinná pre dosahovanie konkrétnych výsledkov, dostupná a transparentná pre konečných príjimateľov. Mala by byť jednoducho spravovaná európskym, európskou národnou, regionálnou a lokálnou administratívou. Toto je tiež niečo, čo je aj e, účelom práce nášho výboru. Tieto priority nemôžu byť dosiahnuté bez adekvátneho financovania. V tomto smere vás vyzývam, aby ste podporili až červenú líniu, ktorá bola trochu aktualizovaná v oblasti viacročného finančného rámca a koheznej politiky. Nemôžeme zájsť pod túto aktualizovanú sumu no a očakávam, že táto hranica by mala byť inde ako týchto minus 5 miliárd. Pevne verím, že si to dneska vysvetlíme s komisiou. Teším sa na na stanoviska mojich výborov, konta- eh, mojich kolegov, kontaktoval som tiež spravodajcov v tomto smere. No a naozaj veľmi rád si vypočujem váš názor k tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Ešte vyjasnenie skôr, ako dám slovo tieňovým spravodajcom od socialistov Tie čísla, ktoré ste spomínali, eh, ohľadom technického update, eh, ktoré sa týkajú Chorvátska a nových makroekonomických čísel, určite komisia bude reagovať. Ale tá otázka skôr znie takto. Eh, je to jediná politika v rámci viacročného finančného rámca, ktorá závisí od kvantity a od, od finančných, finančných odhadov, finančných predpovedí mm, podľa poslednej predpovede je tento objem znížený o 5 miliárd spôsobený, ale pristúpením Chorvátska sa to má zvýšiť o 8 miliard. Takže ten rozdiel tých 3 miliard je spôsobený tým, že áno, je tu viac peňazí, ale potom, keď zoberieme do úvahy Chorvátsko, to je 8 miliard viac, potom minus 5 miliard kvôli novým číslam, tak sa to vysvetlí, ale v v návrhu komisie ešte stále máme nástroj pre spájanie Európy v koheznej politike, takže to vyzerá, že to je 376 alebo boh aké je to číslo, ale v návrhu rady, ako ste už spomínali aj pred mesiacom, tak nástroj pre spájanie Európy je už mimo tejto politiky pre kohéziu. Takže to číslo je o 40 miliard nižšie, ak toto zoberieme do úvahy. To je len technický údaj, ale myslím si, že diskusia o tom ešte môže prebiehať. Georgios, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsednička. Dámy a páni, rád by som v prvom rade poďakoval eh, predkladateľovi tejto správy, ktorá tvorí vynikajúci dobrý základ, na ktorom môže náš výbor pracovať. Najmä v spojitosti s diskusiami o ďalšom viacročnom finančnom rámci. Chápeme, aké sú pozície členských štátov, ale zároveň treba povedať aj to, že financovanie v dlhodobom charaktere a zároveň dlhodobý rozpočet Európskej únie je kľúčový preto, aby sme dokázali zabezpečiť rast, no a zároveň, aby sme sa opäť vrátili k schopnosti tvoriť pracovné príležitosti. Čo sa týka tejto, tejto kohezie, tak je to jasná správa. Je to jediná politika, ktorá zabezpečuje priamo rast a ktorá zasahuje všetky regióny v Európe. Je to najlepší spôsob, ako dokázať čeliť kríze a e, veľmi konkrétnym spôsobom prispieva k rastu, k zamestnanosti, no a zároveň zabezpečuje aj dostatočné finančné prostriedky, ktorými to môžeme dosiahnuť. Myslíme si, že ako sa nachádzalo už aj v správe výboru SURE, a zároveň, ako je uvedené aj v mandáte, ktorý bol schválený na pléne, nemôžeme ignorovať to, že kohezná politika je základným nástrojom pre rast. No a ako sa už hovorilo, aj skôr treba preto práve vyčleniť adekvátne financovanie pre túto kapitolu. V správe SURE sa hovorí aj aj o financovaní. Tam sa hovorí o 4 miliardách 40 miliardách eur, ktoré Európska únia vyčlenila pre obdobie 2014 až 2020. To majú byť eh, výnimočné projekty financované. Čiže tých 40 miliárd e, bude teraz presunutých do iných politík práve e, kvôli tým nedávnym presunom. Keď zoberieme do úvahy, aká je čerstvá situácia v rozpočte a zároveň, keď zoberieme do úvahy aj to, čo to znamená mať e, politiku kohezie postavenú na konkrétnych výsledkoch, tak tak sa musíme pohnúť dopredu. Máme tu celý rad pozmenujúcich návrhov, ktoré práve počerkujú tú dôležitosť, ktorú pripisujeme tomuto návrhu, no a zároveň eh, výrazným spôsobom zabezpečiť nevyhnutné úrovne financovania pre ďalší viacročný finančný rámec. Ďakujem veľmi pekne a rada by som sa spýtala teraz, to chápem tak, že už tu nie sú žiadni ďalší tenevi spravodajcovia. François, eh, chcel by si sa vyjadriť. Tak Lambert van Nistelrooy, nech sa páči. Thank you, thank you very much. Ďakujem pekne. Len chcem podporiť stanovisko, už sme o tom diskutovali predtým, takže nie je to nič nové. Ale chcem vedieť, kam ísť, alebo ktorým smerom ísť, kde skončíme s týmto príbehom, pretože sme mali veľmi všeobecné uznesenie ohľadne MFF. Ehm, naposledy nič tam nebolo, nič sa nezmenilo. Ale aký je teraz ďalší krok? pre predsedu, kde je tá chvíľa, keď v plenárke predložíme túto predbežnú správu, kedy budeme o tom hlasovať, pretože teraz sme všetci v procese eh, toho, že si navzájom načúvame, ale ja som sa jednoducho tu strátil, som zmetený. Takže kto mi môže pomôcť? A dosiahli sme pokrok. Včera vytvorili sme hlasovaním prvý mandát. A robíme tieto veci, ktoré nám umožňujú, aby sme boli efektívni ohľadne s prostriedkami, ktoré potrebujeme na najbližšie obdobie, to je v správe Griga a tak ďalej. A ako sme diskutovali pred chvíľou, vytvorili sme nové nástroje, už nedotujeme iba, ale, ale vytvárame určité pákové účinky a sme schopní povedať, že sme zmodernizovali e, politiku kohezie. Nie je to politika súdržnosti ako predtým vo svojich cieľoch, ako aj vo svojom integrovanom prístupe, ako aj v raportovaní. My sme toto zmodernizovali, sme pripravení postúpiť ďalej. Takže ja si myslím, ako bolo povedané pred chvíľkou, ako povedal pán Kovačik, my sme pripravení to uplatniť v praxi. Takže chcem povedať, kto ma môže informovať, či budeme mať toto na plenárke v septembri, či všetky výbory musia byť pripravené do 1. septembra, aby sme mali integrovaný dokument v oktobri na hlasovaní, alebo ako to bude fungovať, lebo cítim sa tak ako v diaspore trošku. Ďakujem pekne. Kto by sa ešte chcel ujať slova k tomuto stanovisku? Veľmi stručne. Pokiaľ ja viem, predbežná správa, o tej sa bude hlasovať, ja si to preverujem v informáciách, ktoré som si prevzala z minulého stretnutia. Myslím, že to má byť v októbri. Nebola tu zmena tohto plánu na plenárke ako, pri, ako toto pripravíme, lebo predbežná správa, ktorá príde len tak z neba, to nefunguje. Kedy budeme hlasovať, kedy to zapracujeme, aby sme, aby sme pripravení. Nemusíme sa k tomu 5 krát vrácať. Prepačte, hovoríte o tejto správe? Ja chápem ten postup tak, že všetky výbory, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu. Oni teraz pracujú na stanoviskách, ktoré budú predložené k rozpočtu. O tom sa bude zrejme hlasovať v septembri podľa informácií, ktoré máme od rozpočtového výboru a oktobrové zasadanie to rozoberie na plenárnej úrovni. Takže naše stanovisko nejde priamo na plenárku, ide do predbežnej správy, ktorú e, potvrdila konferencia e, predsedov. E, to je správa Lamasur, to je pripravené zo strany rozpočtového výboru. Dátumy sú určené, stanovené. Musíme to urobiť teraz, budeme musieť hlasovať v septembri a potom normálny postup je taký, aby to išlo na plenárku cez rozpočtový výbor. Medzi tým bude ešte jedna dôležitá udalosť, ako sme počuli včera od ministra Mavrojanisa 31. augusta bude stretnutie rady kde sú pozvaní vyjednávači z Európskeho parlamentu, takže bude tam diskusia, ktorá môže priniesť nové prvky budúcim dátumom. Nemôžeme teraz ako parlament povedať nič konkrétneho. Takisto predbežná správa bude správa, ktorá bude rešpektovať zmluvu, čiže bude založená na číslach, pretože toto je téma e, viacročného rámca, finančného rámca a ďalšie veci, ktoré sú obsiahnuté v návrhu e, všeobecného nariadenia, ktoré minulý rok predložila komisia a teraz to aktualizovala. aktualizovala. Pre nás, čo je najdôležitejšie, je návrh nariadenia, tam sú dôležité tie čísla a makroekonomické podmienky sú tiež v tomto oznámení, ktoré sa týkajú nielen politiky súdržnosti, ale aj vidieckých oblastí, e, oblasti rybolovu a tak ďalej. Takže pozmenujúce návrhy sú dôležité, pretože stanovisko je veľmi skromné. Ide teraz len o čísla, ale myslím, že máme jeden alebo dva dní, aby politické skupiny a jednotlivci niečo pridali k tomuto stanovisku a možno nejaké vyhlásenia týkajúce sa Mm, širšieho rámca, než len jedného čísla, ale chcem vystriehať vás v jednej veci, že nemali by sme komentovať to, čo má komisia pre vnútorné rokovania, pretože to by znamenalo, že by sme akceptovali tento prístup a my chceme zaviesť pozmenujúce návrhy k tomuto. Takže myslím, že by sme mali ignorovať túto skutočnosť v našom stanovisku tak si to predstavujem ja, ale možno sa milím. Áno, eh, Konstanc, prepačte, bola som pár minút von, ale mám otázku. Čítala som stanoviska pána Kovačova a ako som pochopila ja, je, že na základe návrhu komisie, ale myslím, že musíme sa pozrieť aj na správnu, eh, aj na právnickú správu, alebo vy ste tam zmenili toto stanovisko? Andrej? Stanovisko komisie správa Gariga, ale my hovoríme, že to je červená čiara, ktorú nemôžeme prekročiť čo je návrh, aktualizovaný návrh Komisie pre koheznú politiku. Naše rokovanie by nemalo umožniť členským štátom, aby sa snažili ísť pod to, čo navrhuje komisia, ale stanovisko parlamentu je správa Gariga a to je spomenuté aj v stanovisku na začiatku. Takže potrebujeme mať nejakú hranicu, e, ktorú neprekročíme alebo pod ktorú nepôjdeme. Ešte nejaké ďalšie poznámky? Takže prosím, nemáme veľa času na pozmenujúce návrhy, ale je dôležité, aby sme využili dnešok, zajtrajšok a pondelok v politických skupinách, aby sme premysleli, čo by sme mali pridať k tomuto stanovisku, pretože myslím, že to bude kľúčové poznámkach mám potvrdenie, že tento týždeň som bola informovaná, že to bude na oktobrovej štrasburskej eh, plenárke, keď sa bude hlasovať o predbežnej správe. Takže ak nie je tu ďalšia pripomienka, chcem požiadať komisiu. Komisia nechce hovoriť, pretože eh, to je regi, to nie je rozpočet ale možno niekto z komisie je to 1A alebo 1B. Toto je, je určite CF. Komisia práve urobila technickú úpravu tohto nového návrhu nariadenia Rady MFF a to sú čísla podľa novej predpovede a, a týka sa to vstupu Chorvátska a je tam aj niečo o Cypre, ak si správne spomínam ale áno, o zjednotení Cypru je tam tiež nejaká, nejaký odkaz. Ale z nášho pohľadu, myslím, najdôležitejšia je zmena čísel na základe nového výhľadu, pretože e, Chorvátsko je tu neutrálne, bude tam určité stupné zapojenie e, Chorvátska navrhnuté, ale myslím, že toto by sme nemali komentovať ale čo je pre nás dôležité je, to sú všeobecné čísla, ale komisia, myslím, teraz chce niečo povedať, či nie? Ja sa ospravedlňujem. Bola tu zmena v programe a to zabránilo ľuďom z komisie, aby sa tu zúčastnili, takže my vám napíšeme. No, no takže zo strany komisie tu nie sú pripomienky. Jan Olbricht. Áno, ale toto ide veľmi zaujímavá otázka, takže by sme chceli odpovedať odpoveď písomnej podve. Moja otázka znie na komisiu takáto. Aby objasnili tú predpoveď, je celkom jasné, ale potom čo s tými 40 miliardami pre CEF, ako to, je to v koheznej politike, alebo to je mimo koheznej politiky v súčasnosti, ak by to bolo v písomnej podobe zodpovedané, tak by to bolo možno ešte lepšie. Bude to v písomnej podobe, hovorí pani predsednička, pretože to bolo pretože návrh tohto uznesenia je aktualizovaný, pretože komisia jednoducho nepozmenila ten obsah, oni to iba technicky aktualizovali, to znamená, tam nemusíme pochybovať o tom. CEF je, tak ako to bolo aj pred rokom, v rámci koheznej politiky. A tak je to teda v komisijných dokumentoch, ale my vieme zo iných zdrojov, že rada, respektíve možno by komisia mohla písanou podobou nás informovať o tom, aký je stav veci v súčasnosti. Možno sú to nejaké plány pozmeniť to, alebo to niekde preniesť, presunúť. Môžeme požiadať komisiu takýmto spôsobom. Môžeme teda prostredníctvom vás požiadať o písomnú odpoveď. Ak nie, tak napíšeme list, ale dúfam, že to môžeme urobiť takýmto spôsobom, aby nás informovali o súčasnom stave veci. Myslím, že sa nič nezmenilo, ale môžeme ich požiadať. Tak prosím vás, informujte túto požiadavku. Informujte nás ohľadne tejto našej požiadavky, ako to vyzerá v kontexte rozpočtu, v štruktúre rozpočtu vo vzťahu ku koheznej politike. Neviem, či tu ešte nejaké iné pripomienky k tejto téme. Neviem, Andrej, chceš ešte nejako reagovať? Ďakujem veľmi pekne. Ctení kolegovia, kolegyne, dúfam, že predložíte pozmeňujúce návrhy v blízkej budúcnosti. Neviem, aká je teraz lehota. Myslím, že to je koniec budúceho týždňa. A budeme pokračovať našej práci s politickou skupinou a tenými spravodajcami, aby sme jednoducho tento text ešte viac uh, sprecíznili. Ďakujem veľmi pekne, to znamená, lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je, tu by sme mohli stanoviť, nemôžeme teda neskôr, akorát 17. júla o 12. to znamená pravdepodobne teda budúci útorok. Ďakujem pekne a teraz môžeme sa vrátiť k Markusovi keď už teda ste medzi nami, Markus. My sme začali teda iba tou pripomienkou Markusa a teraz by som chcela pokračovať v tejto rozprave a Viktor Boštinár tu nie je, takže jediný tieňový spravodajca, ktorý tu je, je Oldřich. Takže Oldřich, ak ste pripravení. Thank you. prepáč, ja som vám týmto dala slovo. Ďakujem pekne. Dámy a páni, táto diskusia je dôležitá. Musíme sa tomu venovať a uvedomiť si, že v súčasnosti ide o veľa väčšiu alokáciu na tento nástroj, Ide o trojnásobok v porovnaní s minulosťou, kde bolo 12 miliard eur vrátanie dopravných, ale energetických projektov. Ak sa pozrieme na to rozdelenie do súčasného obdobia, tak tam je necelý 10 miliard, ktoré by mali sa dostať do ICT, ICT. A Môj pozmeňovací návrh v tejto oblasti sa uberá tým smerom, aby sa tento sektor rozšíril aj o tzv. chytré siete. A pokiaľ ide o energetické siete, tak tam si myslím, že táto súvislosť je veľmi jasná. Tam bude veľký problém, aby sme vyčerpali tieto peniaze a to z dôvodov získania stavebných povolení pre jednotlivé siete pretože presadiť sa v tejto súčasnej legislatíve môže byť niekedy veľmi komplikované. Potom by som sa ešte chcel venovať celej tejto časti ako takej. My sme včera pri hlasovaní prijali jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka presunu 10 miliárd z koheznej politiky a výsledkom včerajšieho hlasovania k legislatívnemu balíčku bol kompromis v tom zmysle, že pre celé budúce programovacie obdobie peniaze z toho kohezného fondu určené na CEF zostanú súčasťou obálky daného členského štátu a projekty sa budú hľadať bilaterálne medzi komisiou a daným členským štátom. Myslím si, že toto by sa malo premietnúť aj do tohto návrhu ako takého aby bolo celkom jasné, že z čoho vlastne vychádzame. Potom si ešte myslím, že v rámci flexibility je potrebné umožniť určité rozšírenie týchto projektov v oblasti dopravy na základe rokovania s jednotlivými štátmi. Nemôže to byť úplne fixné a je treba zohľadniť niektoré miestne podmienky ako také. Takže to sú tie moje hlavné pripomienky k tejto oblasti a ďalšie technické pripomienky sú nasledovné. Napríklad tá súvislosť s časťou, ktorá podporuje energetiku a tam moja požiadavka znie takto. Chcel by som, aby sme urobili zmenu z tzv. nízkouhlíkových na nízkoemisné opatrenia a treba zahrnúť veľké podniky medzi možných príjemcov podpory v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. To sú teda také hlavné požiadavky z mojej strany, respektíve zo strany našej politickej skupiny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Viktor Boštinaru, nech sa páči. Ďakujem pekne. Je mi ľúto, že som prišiel neskôr. Začnem od samého začiatku. Tá včerajšia chyba, spoločné ustanovenie nariadenia, pretože tak v spoločnom ustanovení, ako aj v ustanovení kohezného fondu, tam sme prijali kompromis, ktorý hovorí o niečom, čo podľa môjho názoru, ak hovoríme o nástroji prepojenia Európy, čo by malo byť dôležitým zákonom pre naše ďalšie rokovanie s radou a s komisiou. Keď to príjmeme, tak to by mal byť vlastne hlavný základ hlavný princíp vo vzťahu k implementovaniu tohto nástroja na prepojenie Európy. Takže nebola to chyba, to, ako na to poukázal pán Piper, ale bol to skutočne kompromis. Celý výbor ako taký nemôže urobiť takúto, a teraz citujem, chybu. Chcel by som sa poďakovať pánu Piperovi za jeho pracovný dokument. Ja som si to veľmi pozorne prečítal, pretože som prišiel do výboru a mám určité stanoviska k tejto správe, návrhu správy, stanoviska, ktoré predtým, než boli vyjadrené, a to nielen z mojej strany, ale aj zo strany viacerých mojich kolegov, ktorí sú z viacerých politických strán, nielen z mojej. Ten najkontroverznejší, najkontroverznejšia téma od samého začiatku je vlastne spôsob, akým sa týchto 10 miliárd bude transferovať, alebo či sa budú, alebo nebudú transferovať do centralizovanej do centralizovaného kontrolného úradu. A to, čo sme vlastne vyriešili tým kompromisom, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť v rámci týchto dvoch správ včera, tak tam ide o to, že vlastne členské štáty sa budú môcť vyjadriť, keď sa bude rozhodovať o projektoch, ktoré budú implementované v rámci tohto nástroja na prepojenie Európy a apelujem na vás, že ten kompromis, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, je veľmi dôležitý. Je to dobrý signál tak pre radu, ako aj pre komisiu. Tento kompromis, ktorý sme včera dosiahli, hovorí o tom, že tie peniaze sa nebudú transferovať, že to zostane v rámci národných obálok a predtým, než tu bude nejaká implementácia, tak takáto spravujú, tak spravidujúci úrad predtým, než sa vlastne bude niečo implementovať, tak budú mať súhlas členského štátu. To je dobrá, solidná záruka toho, ktorá vlastne umožní takéto projekty v rámci tejto filozofie že by sa mohli implementovať, ale zároveň budeme vlastne mať aj potrebné záruky. Áno, ešte stále tu máme priestor na ďalšie rokovania, ale tento istý princíp by mal byť aplikovaný aj na DG MOVE a na komisiu, ktorá navrhuje tento nástroj na prepojenie Európy. Ďalšia otázka, ktorá je ešte pre mňa veľmi dôležitá, to je vlastne tá myšlienka vyznačenia tých 30 v rámci nástroja na prepojenie Európy vo vzťahu k takým projektom, ktoré majú dimenziu cezhraničného charakteru. Z princípu tento nástroj na prepojenie Európy vlastne má takúto dimenziu cezhraničného charakteru a vzťahuje sa do všetkých aspektov tohto nástroja, či už teda energetická infraštruktúra alebo dopravná infraštruktúra. Ale tých 30 možno, že je to príliš veľa. A tie dôvody, ktoré sú za tým, ešte nie sú celkom v plnej miere vysvetlené zo strany pána správodajcu. Možno by sme mohli ponechať niektoré teda časť tých peňazí z toho fondu na tento dôvod vyčlenené, ale nie 30%, pretože to je jednoducho príliš veľa. A nezabúdajte na tú osobitosť e, každého členského štátu koheznej politiky. Sú tu, to je už úplne iná situácia, pretože sú tu členské štáty, ktoré musia čeliť dramatickým problémom, ale sú tu takisto členské štáty, ktoré čelia menej dramatickým problémom. Takže ide tu o drastickú redukciu tej potrebnej flexibility. Ešte teraz sme iba v tej počiatočnej fáze. Dostali sme návrh správy, teraz by sme mali pracovať na pozmeňujúcich návrhoch a ja som presvedčený, že by sme tak mali postupovať všetci, ale predsa len ten môj posledný signál vo vzťahu k spravodajcovi aj k ostatným súčasneným stranám, tak ako rade a komisii, je celkom evidentné, že takéto projekty sú veľmi dôležité. Potrebujeme nástroj na prepojenie Európy, musí to byť implementované, ale nesmieme, ak myslíme na to, že tu máme opozíciu, my vieme, pani predsednička, že máme 20 pozmeňujúcich návrhov, ktoré navrhujú, aby sme tento nástroj absolútne vymazali, vypustili. A máme tu aj problémy v rámci rady a chceme dosiahnuť dohodu, aby nám to umožnilo implementovať tento nástroj na prepojenie Európy, tak musíme skutočne všetci klásť veľkú pozornosť e, na to, aby sme tieto problémy vyriešili, aby sme skutočne dosiahli potrebné kompromisy a dohody, aby sme to celé mohli umožniť. Pretože ak sa táto opozícia voči tomuto nástroju ešte zvýši, tým už končím, tak to skutočne bude príliš riskantné pre samotnú existenciu tohto nástroja na prepojenie Európy. Je dôležité, aby sme ho mali, ale musíme jednoducho zmieriť tie pozície. A ja si myslím, že na jeseň, keď sa vrátime po letných prázdninách, tak DGM to zoberie do úvahy, takisto aj náš výbor pre dopravu si uvedomí dramatickú potrebu toho, aby sme dosiahli kompromis. V rámci nášho výboru sme vyjadrili našu ochotu, pripravenosť a kapacitu dosiahnuť solidný kompromis. Dúfam, že aj ostatní sa pridajú, pretože vlastne nakoniec, a tým už skutočne končím, spoločné ustanovenie nariadenia, to sú pravidlá, ktoré vlastne budú fungovať. Teraz nechcem hovoriť o limitoch, predložím ešte ďalšie pozmenujúce návrhy, ale veľmi dôležité, aby sme dosiahli kompromis v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Lambert van Nistelrooy. Ďakujem pekne, Markus. Myslím, je to dôkaz dôkaz pudingu, ten dokážeme jedením. A včera sme prijali stanovisko, ktoré je veľmi jasné. Stanovisko je také, že podporujeme nástroj na prepojenie Európy. Podporujeme to silne, pretože nástroj, ktorý sme používali v minulosti, nebol taký účinný, aby sa dosiahli tieto cezhraničné veci ako na cestách, tak aj v oblasti energetickej efektivnosti energetických cieľov, ktoré máme pred sebou. Máme pred sebou veľa práce, takže musíme sa viacej zacieliť, viac e, mať zemepisne širšie prístupy. Ale včera sme povedali, urobme to krok po kroku. A to znamená, že ak Európska komisia nepríde s jasným vyjasnením, nie je to také ťažké. Európska komisia môže odpovedať na otázku tak, ako Jan Olbrich alebo Markus v rámci MMF. O tom sme e, debatovali. Povedať komisia, vysvetlí nám, ako to funguje. Je to kohezia, alebo je to rozumné, mimo e, kohezie? Máte na to riešenie? Nie, text ktorý sme dostali tento týždeň, všetko je tak ako predtým, so všetkými nejasnosťami. Takže včera pri našom hlasovaní sme zaujali veľmi jasný prístup, kde sme zostali v tej linie, linii kohezie. A keď oni to nepredložia, nemôžeme e, schváliť peniaze alebo vydať peniaze. Ale už bol, pán Vošnár už povedal, sme otvorení pre rokovania, ale ak oni neprídu, ak nás chcú presvedčiť, nech dvaja komisári prídu na náš výbor. Nech prídu nás presvedčiť. Ja nekritizujem Markusa, lebo Markus povedal dobre. Dá sa to prevziať. Jeden z tých článkov. Trošku ďalej než my sme hlasovali včera, ale uvidíme, kde sa dosia- dostaneme. Takže nevidím tu žiadne protirečenie, ale je to na Európskej komisii, aby to vyjasnila. A vidím váš článok 15. Musíte povedať, že nesmie sa to miešať s cappingom. Takéto veci toto musíme vyriešiť. Oni nám musia poskytnúť vysvetlenie. Takže takto máme konať a to je jediný rozumný dôvod. Včera pri našom hlasovaní som dostal telefonáty včera, neskoro, že prečo sme takto hlasovali. Mm, nečítali ste náš pracovný dokument? My sme povedali, sme ochotní to podporiť. A mali by sme tam uplatniť oveľa väčšie páky ako predtým. A my sme predstavili náš pracovný dokument v novembri minulého roka a medzi tým sa nič neudialo na druhej strane u komisie, takže môžete sa spýtať, že my sa vzdávame našej zodpovednosti, našich prístupov e, riadenia, tak chcem vyjasniť, my sme včera neurobili chyby. My sme zaujali stanovisko s otvoreným pozvaním, lebo mandát je mandát na rokovanie a keď sa vrátite s niečím, s čím budeme veľmi spokojní, musíme sa musíme to vnímať tak, ako to navrhol Markus. Uvidíme, ako ďaleko sa dostaneme, ale chcem vidieť niečo v pohybe. Na druhej strane, na strane komisie zvlášť. A absolútne podporujem Markusovú myšlienku, aby sme venovali zvláštnu pozornosť cezhraničným regiónom a tých 30, akceptovali tých 30 Áno, buďme konkrétni, Včera sme išli tým istým smerom a moja posledná pripomienka je, že ak chceme pomôcť v tejto chvíli nemáme toto prepojenie. Ak chceme toto dostať nás do severnej časti, ujde nám možnosť pre tieto regióny, aby získali nové ekonomické e, činnosti. Takže v tomto zmysle to podporujem. A moja posledná pripomienka je, že ak Európska komisia nepríde s vysvetlením, celý tento nástroj pre prepojenie prepadne, sa zrúti. Nede o to, že ja žiadam o vysvetlenie. Aj oni ohrozujú celú svoju myšlienku, pretože napokon a počujem, že na druhej strane rieky, na druhej strane Rubikonu v rozprave rady tá celá vec prepadne. Takže komisia, poďte, kde ste? Urychlite to. Ďakujem. Predtým, než dám slovo Janovi, chcem len povedať, že 12. júna som napísala takýto list komisii a žiadal som o vysvetlenie ešte nie pred mesiacom. Takže Jan. Ja si myslím, že kým pripravujeme stanovisko ako výbor, mali by sme si uvedomiť, e, čo sa deje. Poprvé, je tu politická potreba vytvorenia určitého nástroja, ktorý umožní e, realizovať nejaké európske projekty v energetickej informačnej štruktúre a v doprave. To bola tá hlavná vlajková loď, ktorú navrhla komisia. Zbytok sú dôsledky nie náhodou. Celých 50 miliárd, 40 plus 10 bolo predložené do 1B, do koheznej politiky. Takže netreba zabúdať na to, že to bolo vložené do koheznej politiky a kohezná politika z definície je z, založená na zdieľanej správe. Súčasne návrh, ktorý bol predložený, sa netýka len peňazí, ale aj metódy. Metóda je taká, aby sme vytvorili agentúru alebo využili existujúcu agentúru na európskej úrovni a potom zaviesť tzv. európske projekty a toto je určitý krok, ktorý je ako TNT centralizovaný v Bruseli. A ja si myslím, že pre európsky projekt Logicky by bolo treba niečo urobiť na európskej úrovni. Otázka, či to má byť nová agentúra, existujúca e, agentúra, to je otvorená otázka, ale nechcem vstupovať do takéto diskusie. Druhý prvok je, a to je realita, a nebude možné to zapracovať do nášho dokumentu je otázka cappingu alebo Prahu, lebo capping neexistuje v žiadnom nariadení. Capping je problém politickej dohody zo strany členských štátov a komisie. Komisia navrhla cupping do bodu 5. Diskutuje sa o tom v MFF a komisia vložila do, to, do tohto cuppingu alebo stropu celý kohezný fond. Môže sa nám to páčiť alebo nie, ale urobili to. Toto nie je nič právneho, Takže nemôžeme to použiť v texte ohľadne právneho nariadenia, niečo, čo je len politická dohoda. Takže to je prvý prvok, ktorý by sme nemali spomínať. Nemáme spomínať žiadny kapping, e, lebo nie je to žiaden právny prvok. To je otázka MMF. Ale je to v kapingu a môžeme e, to nejako vykúzliť, že nie, ale je to tak. A ďalší prvok je kohezný fond. Takže samozrejme, všetci z nás vieme už mesiace, že jedna raz komisia hovorí, že jeden komisár hovorí, že e, peniaze sa berú, druhý hovorí, že sa poskytujú. To znamená, ja citujem dvoch komisárov a e, návrh Lamberta je jasný. Ale nie je to dôležité pre nás, či sa to dáva alebo berie. To je problém systému kohesnej politiky. My máme systém, ktorý hovorí, že kohezný fond je pre väčšie projekty a je založený na Maastrichtskej zmluve. A toto je pod makroekonomickými sankciami. Máme tu príklad Maďarska. Čiže ak máme kohezný fond ako taký a my sa vedieme na právnom základe situáciu takú, že kohezný fond bude zredukovaný o nejaké peniaze a peniaze budú prevedené niekam inám, Otázka je, či to bude stále ešte kohezný fond, alebo nie. Samozrejme, informácia, ktorú sme dostali od komisára, je, že to už nebude ďalej kohezný fond. Takže kohezný fond bude e, z správneho hľadiska zredukovaný. Nebude to kohezný fond, bude to kohezný to budú peniaze typu kohezného fondu, čo je dobré pre e, príjimateľov, ale nebude to kohezný fond, lebo nebudú tam makroekonomické sankcie. Takže netreba zabúdať na to, je to ako, že pripravíme systém a potom zredukujeme peniaze. Osobne si myslím, že niekto urobil chybu, malo sa to urobiť predtým. A mali sa vložiť nejak, vyhradiť nejaké peniaze bokom a peniaze, ktoré sa potom e, vyhracujú na ten prvok. Ja by som bol veľmi silne proti tomu, aby sme preberali peniaze z kohezného fondu, čo nemá nič točenia s projektom, pretože projekty sú správne alebo otvoríme rozpravu o projektoch. Ale práve som našiel v Markusovom dokumente, že bol návrh zmeniť jeden z projektov. Môžeme pozmeniť aj zoznam projektov? lebo je to ťažké, môžeme diskutovať o tom, či všetky projekty sú správne, ale v každom prípade som silne proti metóde, aby sme odobrali týchto 10 miliard z kohezného fondu niekam inám, ale podporujem, aby sme použili tieto peniaze pre rovnaké projekty, ale iným spôsobom ako napríklad earmarking alebo vyhradenie alebo ako obligáciu. O tom, to sme schválili včera ako spôsob myslenia, pretože ak sa peniaze pre odoberú a potom bude otvorený tender, že kto je prvý je najlepší alebo kto je lepšie pripravený a tak ďalej. Čo je totálne nejasný európsky odkaz, že je toto nová metóda, že kto je prvý je najlepší. To je zaujímavé. Ale v každom prípade v poslednej poznámke to je veľmi dôležité. Všimli ste si, že vo všetkých dokumentoch, na ktorých pracujeme, tam nie sú žiadne čísla. Toto je jediný dokument, o ktorom hovoríme, ktorý obsahuje čísla. Ako to môžeme urobiť? My vložíme všade XXX. Ako môžeme diskutovať o desiatich miliardách? A ak máme redukciu kohezného fondu, napríklad bude to nižšie, bude to stále 10 miliard, to znamená, že to bude viac ako predtým. Takže e, zadajme tam XXX, ak to chceme. Nemôžeme diskutovať o 30 miliardách pre CF, e lebo keď to zredukujeme, nie sú tam žiadne čísla. Je to nemožné. Prepačte, že hovorím tak dlho, ale poprvé podporujem CF e ako pojem veľkých európskych projektov. Nemám problém so zoznamom so projektov, nemám problém so 40 miliardami, ako budú rozdelené. Komisia s tým bude mať problém, ale ja s tým nemám problém ako s cieľom. Ale myslím si, že prevzatie peniazy, odobratie peniazy z kohezného systému, ni, fondu ničí systém, lebo aká bude realita? Tá peniaze sa odoberú z kohezného formu, pre, eh, fondu pôjde to do agentúry, členské štáty požiadajú o projekty a potom urobia projekty, lebo projekty nerealizuje agentúra. To robia členské štáty, tak ako kohezný fond. Presne to isté. Ale je tam jeden krok navyše, čo podľa mňa ničí systém. Prepačte, som proti tomu, aby sme odoberali peniaze z kohezného fondu a absolútne budem žiadať z ďalšieho dokumentu pre e, výbor, aby sme tam nedávali žiadne peniaze, XXX alebo percent alebo čokoľvek chcete. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Teraz nezávisle od tej problematiky, ktorú tu teraz naznačil pán Olbrich, museli by sme sa zamyslieť nad tým, ako tieto peniaze uplatníme, aby sme tieto slabiny v celom systéme jednoducho odstránili. A to si myslím, že tu centrálne plánovanie bude potrebné, pretože tu ide o, práve o tie body, ktoré, o tie časti, ktoré sa týkajú tých cezhraničných tém. A to je dôležité práve pre vnútorný trh a to nám ešte stále chýba v smysle investície, chýbajú tu peniaze aj politická vôľa, aby sa s tým niečo urobilo, respektíve urobí sa napríklad diálnica až po hranicu a potom za hranice to všetko končí, to už je krajina niekoho, takže Myslím si, že ten návrh pána Pipera je vhodný v tomto zmysle a jednoducho zodpovedá aj tým cieľom, ktoré máme, takisto aj pozmeňujúci návrh 9 z jeho strany, kde sa hovorí o špeciálnej úlohe, ktorú potrebujeme uplatniť na to, aby sme finančné prostriedky Európskej únie lepšie uplatnili. Ešte jedna otázka o vzťahu pána Piperovi. Ten pozmeňujúci návrh číslo 12 sa hovorí o tých projektoch cezhraničného charakteru a spoločného verejného obstarávania. My si uvedomujeme, že tieto tendre sú skutočne komplikované. Ako si to technicky predstavuje? Stále tu počúvam o úradoch, ktoré takéto verejné tendre robia podľa mm, legislatívy EÚ. Aké to je komplikované? Častokrát to je skutočne viacero kníh, pretože musia sa držať nie len európskeho práva, ale aj národné. Ako chce technicky zabezpečiť, že by sa to vôbec prakticky dalo zvládnuť? Tá myšlienka je dobrá, treba povedať, ale ako to chce implementovať? sa zamyslím nad tým, že ako napríklad sa uh, robí takáto, keď sa stavia takáto cesta, musí sa zvážiť viaceré pravidla viacerých úradov. Potrebujeme jedno právo, či už teda právo Európskej únie, alebo právo toho, tej krajine, pretože inak sa dostaneme do absolútneho chaosu. To je veľká obava. Ešte druhá otázka o vzťahu Markusovi aj na komisiu že pokiaľ ide o tú lehotu povolovacích procesov, máme tu veľký problém, že pri veľkých projektoch, či sú to infraštruktúrne projekty alebo energetické projekty, jednoducho tie Lehota je strašne drahá, trvá to 5, 6, 7 až 10 rokov. A máme tu ešte aj problém napríklad pri cestách alebo pri železniciach, tam to trvá skutočne veľmi dlho. Takže komisár Oettinger v svojom návrhu, pokiaľ ide energetické siete svojho času, návrhol, že 3 roky by bola maximálna lehota. To bolo veľmi odvážne, ambiciozne, pretože my vieme, že to treba preskúmať aj vo vzťahu k životnému prostrediu a tak ďalej, ale vo vzťahu k tomuto som nenašiel teraz v tomto návrhu nič. Nebolo by dobré, aby sme sa zamysleli aj nad týmto, že by sme takúto lehotu tam zapracovali, aby sme tieto procesy celé a postupy strýchlili, pretože napríklad teraz zostaneme peniaze 2014 a prvé projekty potom až 2024 budú pripravené na stav, tak to bude problém. Takisto nás vyzvali, vzhľadom na komplexnosť charakteru tlačiť na členské štáty v tom zmysle, aby sa skutočne sústredili na tento postup podľa princípu One Stop Shop, aby jednoducho sme mali v ruke patričnú zbran na to, aby sa takéto procesy potom mohli uplatniť. Takže ďakujem za odpovede. Ďakujem pekne. Konstance? Áno, to, čo povedal pán Zieber, to ma primelo tomu, čo povedal, to, čo povedal ma k tomu, aby som ešte sa vyjadrila. Áno, my v našom výbore, aj Lambert, aj ja sme to také podporovali, že tento nástroj prepojenia Európy chceme. Ale takisto je správne, že keď napríklad včera sa nám nepodarilo, keby sme nám nebolo podarilo dosiahnuť kompromis včera, tak by sme tento nástroj už dnes nemali, pretože v rámci všeobecného nariadenia bolo dosť Návrhu na to, aby sa to celé vypustilo bez nejakého kompromisu. Nám sa kompromis podarilo nás a dúfam, že napríklad zajtra vo stanovisku pána Vypera sa to odzrkadli a že jednoducho začneme rozmýšľať iným spôsobom. Áno, je pravda, keď hovorí, že členské štáty by chceli skôr centrálne uvažovať a nechcú sa zamýšľať nad tými záležitostiami cizraničného charakteru, ale ten kompromis, ktorý sa nám podarilo včera nás musíme jednoducho uplatniť tak, aby sa nám to podarilo celé prepojiť. Nemôžeme sa tváriť tak, ako by sa nám to kompromis včera nepodarilo nájsť. Takže potrebujeme v jednotlivých výboroch Európskeho parlamentu pohnúť veci dopredu, aby sme túto možnosť kreatívne využili. A dúfam, že aj vo výbore pre dopravu sa nám to podarili presadiť, že to pochopia, aby sa zamysleli nad tým, ako sa to dá jednotlivo prepojiť, kombinovať, pretože inak sú to potom pred nami veľké ťažkosti budeme musieť o tom hlasovať na pléne a dostane sa to dokonca aj na radu, takže rokovania tu budú a my musíme sa držať tej našej línie, musíme byť pripravení na kreatívne nástroje, aby sa nám to skutočne podarilo praktickým spôsobom celé kreovať, aby to bolo zamerané na budúce riešenia. Ďakujem. Ďakujem. Ešte niekto? Chce vyzvať, ozvať niekto z komisie alebo niekto ďalší? Nech sa páči. Ďakujem pekne. E, robím pre DG Move e, so Stefanom Pake. Bohužiaľ, Stefan je na jednom mítingu a nemohol prísť. V každom prípade rád by som pripomenul, že komisia vítá väčšinu tých prvkov, ktoré sa nachádzajú v správe pána Pípera. Nebudeme ich teraz všetky vymenovávať, ale pripomenul by som len toľko, že e, plne podporujeme tie synergie, ktoré tu sú medzi ARDF, dôraz na cezhraničné regióny, 60% TNT programu idú na cezhraničné aktivity, takže v tomto smere nemáme žiadne problémy, aby sme podporovali koncentráciu na cezhraničné aktivity. My samozrejme sme tu e, sme za, počuli dnes v diskusii veľa otázok, ktoré súvisia s tými 10 miliardami. Tu by som chcel pripomenúť, že ten tzv. transfer 10 miliard z kohezného fondu do nástroja pre spájanie Európy, musí byť vnímaný z pohľadu komisie ako rozpočtový artefakt. Tieto peniaze nie sú navrhované komisiou, a to chcem počerknúť, tieto peniaze neboli navrhované komisiou, v koheznom fonde. Tieto peniaze už boli umysla, um, zamýšľané pre nástroj spájania Európy. Rozpočtový artefakt toho, že to najprv dalo do kohezného fondu a potom sa to presunulo, vyplýva len z toho, že musíme zabezpečiť dve veci. Jednak pozitívna diskriminácia vyzaví kohezným členským štátom, aby tieto peniaze išli len voči ním. A práve preto, že nástroj spájania Európy je centrálne riadený nástroj, ktorý je postavený na súťaži medzi projektami. Jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby tu bola pozitívna diskriminácia pre kohezné členské štáty a ich projekty, je zabezpečiť, že tieto peniaze pôjdu najprv do kohezného fondu, tým pádom sú rezervované pre eh, členské štáty, ktoré majú právo na kohezné prostriedky. To je prvý bod. A po druhé, zabezpečíme, že budeme využiť tú veľkú mieru spolufinancovania kohezného fondu. Bez toho, aby sme išli najprv cez kohezný fond, tieto dve veci by sa nedali zrealizovať v rámci nástroja pre spájanie Európy. Ospravedlňujem sa, my sme viazaní princípom rovnakého zaobchádzania. Ak, by, ak navrhujeme vyššiu mieru spolufinancovania pre niektoré členské štáty, tak tým by sme e, vlastne porušili legálne e, e, dobrú štruktúru nástroja, ktorý je určený pre všetky členské štáty. A práve práve táto diskusia o tom, či spoločné riadenie sa týka alebo nemá týka týchto 10 miliard, tak táto debata nemá zmysel, pretože my sme veľmi jednoznačne pripravili návrh, ktorý umiestnil 10 nástrojov do nástroja spájania Európy určeného pre členské štáty a jediný spôsob, ako sme to rozpočtovo sfunkčnili, je to, že sme to najprv dali do kohezného fondu a potom pri prvý deň implementácie sme to vyčlenili pre nástroj e, spájania Európy. Takýmto spôsobom to bolo sfunkčené. Čo sa týka rozpočtovej prezentácie komisie, komisia navrhovala, aby nástroj pre spájanie Európy, e, tak tento bol predstavený ako súčasť pod kapitoly 1 chápem, že pri rokovania to bolo presunuté, pri rokovaniach to bolo presunuté. Samozrejme, toto nie je pozícia komisie ale komisia pôvodne navrhovala, aby to bolo zahrnuté do koheznej politiky v rovnakej podkapitole. To ale neznamená, že komisia v tom istom návrhu nehovorila, že to má, byť, nemá, nemá spadať aj pod vzdelané riadenie. My sme rozhodne hovorili, že tu by malo byť rovnaké, tu by mala byť rovnaká kapitola rozpočtu ako kohezná politika, ako aj nástroj pre spájanie Európy. Nevidíme tu žiadne protirečenie medzi týmito dvoma prvkami a ja chcem len pripomenúť, že začiatok kohezného fondu v 80. rokoch tento fond nebol spravovaný sdielaným manažmentom, bol centrálne riadený komisiou a rozhodovaný prípad od prípadu a práve tu čerpame inšpiráciu pre dnešné sfunkčenie tejto časti nástroja pre spájanie Európy. Chcem len pripomenúť, že táto zmluva hovorí špecificky, že kohezný fond môže financovať projekty v rámci siete TNT pre dopravu a práve preto podľa nášho nástroju sme plne v súlade so zmluvou tým, že využívame niektoré, tých, tých, niektoré časti týchto prostriedkov, ktoré prechádzajú cez kohezný fond, až potom pôjdu na nástroje pre spájanie Európu na financovanie tohoto projektu. Vypočuli sme si veľa rôznych e, dodatočných alternatív ohľadom využívania peniazy e, v členských štátoch, e, vyčlenenie, odloženie bokom, podmienenosť týchto peňazí, cezhraničné projekty, železničné projekty, aby sme zabezpečili, že tieto budú použité. Fungovali, e, skúšali sme to, ale nefungovalo to nefunguje to, ani to nebude fungovať. Môže sa k tomu vrátiť, ale vieme, ako to dopadne. Bude to znamenať, že cezhraničná infraštruktúra, ktorú tieto členské štáty potrebujú, aby boli navzájom lepšie spojené, aby boli lepšie napojené na vnútorný trh, nebude fungovať. Vieme, aké to je ťažké, ako je zložité robiť železničné projekty, ktoré majú zabezpečiť, aby doprava bola udržateľná do budúcnosti. Takéto projekty sa nebudú robiť. Kto budú obete tejto situácie? Len západná časť kontinentu, ktorá má veľmi dobrú infraštruktúru, alebo to budú obeťou budú členské štáty eh, v koheznom pronde, v konde, ktoré nebudú mať nevyhnutnú infraštruktúru, ktorá by ich spájala s vnútorným trhom a zároveň bez dopravnej infraštruktúry, ktorá je nevyhnutná preto, aby dokázali zabezpečiť modálny presun na udržateľné formy dopravy. Rozmýšľam nad tým, že kto v podstate bude benefitovať z tejto snahy, aby sme tieto peniaze tu zachovali na základe pravidel kohezného fondu a v praxi to bude viesť k tomu, že členské štáty budú e, obrané o možnosť využitia týchto peňazí tak, aby vybudovali skutočne funkčné európske siete a koridory, ktoré sme definovali podpredsedovi komisie odtlmočím možnosť, aby to vysvetlil vám osobne. Naozaj veľmi rád príde a vysvetlí vám to pár slovami. Myslím si, že tým môžem svoje vystúpenie ukončiť. Ďakujem pekne. Ak som správne pochopila vaše meno, rada by som len povedala, že na tomto výbore my rozhodujeme o tom, o čom budeme diskutovať a o čom nebudeme diskutovať. Takže ak hovoríte, že toto by tu nemalo byť prediskutovávané a tak ďalej, tak nesúhlasíme s vami. Po druhé, čo ste hovorili, že tieto peniaze sú rozhodne nesúvisia s koheznými peniazmi, ale sú pres, poslané cez kohezný fond, aby vykonali nejakú funkciu, tak to rozhodne iba ukazuje to, že že môžeme zmraziť práce na, na téme nástroja spájania pre Európu a čakať, kým dostaneme vysvetlenie od komisie oficiálne, lebo nám nebola povedaná pravda. Otváram teda diskusiu Konstanz Krevo. Ja chcem úprimne povedať, že ak by som ešte žila v Nemeckej demokratickej republiky, tak to by sa nebolo stalo, pretože som nebola jednoducho poslankyňou, ale jednoducho, čo som tu teraz počula, to je neuveriteľné, ako nás tu poučajú. My sme tu predsa poslancami a my máme spolurozhodovací, my máme spolurozhodovací právo a my robíme návrhy zákonov. Komisia môže navrhovať zákony, ale my sme tí, ktorí aspoň z jednej časti spolu s radou rozhodujeme. To, čo sme práve počuli, bolo trošku nešikovné vyjadrenie. Môže sa teda takto vyjadriť pri nejakom neformálnom, pri nejakej neformálnej večeri, ale nie na výbore ako tento. Včera sme prijali riešenia, ktoré sú veľmi dôležité, ale jedna vec je dôležitá. Jan Olbrich včera mm, to, čo vyjadril, tie obavy, tak tam má pravdu. Môžete si byť istí, že my komisiára sa budeme pýtať intenzívnym spôsobom a mal by prísť aj s komisárom Hánom a myslím si, že to nebude tá posledná diskusia k tejto téme, ale tak viem si predstaviť, že sa môže stať, že tento nástroj na prepojenie Európy ako taký možno celý padne a či to je skutočne to, čo si Európska únia želá, to je oprávnená otázka. Takže ja si želám, aby sme boli flexibilnejší aj pokiaľ ide o zmýšľanie Európskej komisie. Predtým, než dám slovo spravodajcovi, chce sa ešte niekto vyjadriť z tohto výboru? Áno, nech sa páči, Viktor. Ďakujem pekne, pani predsednička. Práve nám bolo povedané, že hoci síce nemáme žiadne čísla, žiadne predstavu o totálnom celom rozpočte pre túto politiku. Jediná vec, ktorá je istá, je, že máme o 10 miliard menej. To nám povedali. To nám povedali celkom jasne, že týchto 10 miliard buď sa treba transferovať z kohezného fondu, alebo jednoducho nebudú vôbec nikdy existovať. Ako je vôbec možné, že predtým, než sú nejaké roky ukončené, že my už vieme, že budeme mať o 10 miliard menej v rámci Európskeho parlamentu. V našom výbore toto nám poveda, to je jednoducho neakceptovateľné, to je poprvé. A po druhé, ja, ako aj vy ostatní, som sa snažil presvedčiť dvoch komisárov a DG Regio a DG Move, aby, aby sa dali dokopy, aby pripravili spoločný postup, spoločné riešenie pre CIF a až do dnešného dňa, až do tejto chvíle jednoducho nič sa neudialo. Nemôžeme takúto situáciu nemôžeme sa dostať do situácie, keď nám niekto povie, beriete alebo neberiete, pretože ten sporodhovací proces, ktorý máme, nie je postavený na princípe berte alebo neberte. My máme rovnakú právomoc vyjadriť sa a tu jednoducho sa pripojím k tomu, čo povedal Konstancia a ostatní kolegovia. Ďakujem. Ak sa nikto iný nehlási, tak by som teraz požiadala Markusa o slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Trošku som sa pobavil, pretože normálne tá kolónka emócia, to <laughs> sa skôr týka mňa, ale ako sa to tu teraz práve vyvíja, tak to ma skutočne pobavilo. Chcel by som poukázať na jeden výsledok, ktorý by tu mohol hroziť. Ak sa rozlúčime s týmito 10 miliardami z akéhokoľvek už dôvodu, tak tu bude mať paradoxnú situáciu, že v tých bohatších regiónoch budeme mať 21 miliard na nástroj na prepojenie Európy kde by to potom išlo ruka v ruke aj s právnymi záväzkami. Teraz idem, sa vyjadrujem k tomu Richard Zeber, čo si povedal. Členské štáty sú zaviazané, aby v rámci určitej časovej lehoty potom tieto záležitosti spustiť. Takže to je ten európsky tlak, ktorý ja považujem za správny. To znamená, v západnej Európe by sme to mohli dosiahnuť a my si všetci želáme, aby aj východeurópske trhy sa mm, jednoducho týmto smerom uberali. Ak táto diskusia stroskota, tak sa nám to nepodarí. Preto by som chcel to nejako vyriešiť. Ja pripúšťam, že sa mi podarilo tento kompromis v článku 50 dosiahnuť. Možno by som to bol formuloval iným spôsobom. Ja by som bol povedal, že tieto peniaze sa môžu dať členským štátom, ak sa to s nimi prediskutuje, ale treba brať do úvahy aj postup konkurencie. Toto je veľmi dôležité na to, aby sme do toho vniesli určitú účinnosť. Inak to bude postupovať tak ako v minulosti, bude to po starom. Vôbec to nebude výsledok toho, ako sme tlačili na členské štáty, aby skutočne boli energeticky úsporné. Takže nadviažeme na to, čo podala Juta ostatní. Čakáme tu už celé týždeň na návrhy komisie, ale ja to vidím práve naopak. Je to pre nás príležitosť na to, aby sme prišli s nejakými novými nápadmi a ja som sa o to aj pokúsil. Pripúšťam, že ja síce nie som právnik, ja som politik a ja sa zdráham, Richard, aby sme v rámci takýchto tendrov cezhraničného charakteru tu prezentovali nejaké konkrétne riešenie. To ja jednoducho neviem a nemôžem. Ide tu o politickú myšlienku, ktoré implementácia a realizácia... Môžem tu ja pokojne vôbec hovoriť? A tá implementácia tá, musí, tá potom spadá na komisiu, to sa potom celé skonkretizuje. A takýmto spôsobom vlastne aj pre tie procesy tendre cezhraničného charakteru získame vlastne na základe tých vstupov, ktoré popíše komisia, sa dostaneme do tej situácie, kde sa to bude dať im, implementovať. Ja to jednoducho sám nedokážem predložiť v takomto, takejto fórum, preto som sa vyjadril k tomu, čo si povedal a všetci tí, ktorí tu majú obavy, že vlastne sa pretláča touto správou niečo, ja ako demokrat beriem na vedomie, že to, čo sa tu teraz prijalo v článku 84 s kompromisom 50, vychádzam zo základu, že ak sa nám to podarí celé zapracovať, tak ja sa z toho budem tešiť, ale ten postup, ktorý som ja navrhol, že by sme tu mali odstupňovaný postup, to znamená viacero tendrov, že by sme v uprostred tej lehoty urobili určitú evaluáciu a či treba zlepšiť know-how v týchto členských štátoch, aby napríklad pri, lepších, pri ďalších tendroch v budúcnosti sa mohli lepšie na tom zaangažovať. No do toho musí komisia vniesť viac kapacít. Takže ja by som skutočne nechcel, aby sa nejaký členský štát kvôli tomuto dostal do problémov. Ja zastávam názor, že toto je jeden z mála nástrojov v Európskej únie, kde máme, kde potrebujeme nejakú centrálnu správu, centrálnu kontrolu vy ma poznáte ako kritika európskych e, agentúr, tam ja nešetrím slovami, ale v tomto prípade, keď by sme skutočne vytvorili tú európsku pridanú hodnotu, tak tu si myslím, že sa nám to musí podariť. Pretlačiť musíme dosiahnuť taký kompromis, ktorý by v dostatočnej miere zaangažovať členské štáty, aby sme jednoducho nepotopili tú celú myšlienku koheznej politiky. A pokiaľ je ten kepik, tie stanovovanie stropov, ja to si uvedome, že z formálneho hľadiska to tam nepatrí, ale my sme politici, my nie sme žiadni formalisti. My jednoducho musíme stanoviť určitý signál a možno, že to je aj nesprávne miesto, ale predsa len ten keping, to stanovanie stropov, či, že treba povedať, že my tam nechceme kohezné prostriedky, ktoré sú vyčlenené pre CF. Takže ja som týmto stanoviskom nechcel dosiahnuť nič viac. Ako sa to potom bude implementovať, to potom už páni z komisie o tom vedia viac ako ja. A je tu skutočne iba o stanovisko, stanovisko výbora, výboru. Nemôže to byť celé už vyriešené do detajlov. Iba som sa snažil vniesť trochu dynamiky do tejto komplexnej diskusie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Markus, milí kolegovia, chcem vás informovať ku kalendáru v súvislosti s prijatím tejto správy. Bude sa o tom hlasovať v TRAN 5. novembra. Takže mohli by sme prijať naše stanovisko v októbri myslím, že 10. oktobra máme stretnutie výboru a predtým máme zasadanie 18. septembra. Takže namiesto toho, aby sme dnes otvorili termín pre pozmeňujúce návrhy, môžeme si to posunúť na ten september, aby sme skutočne lebo neviem, o čom by sme hlasovali na základe veľmi rôznych informácií, ktoré sme dostali. Takže navrhujem, aby sme 18. novembra pozvali komisára, ktorý by chcel prísť komisie, aby sme sa zbavili pochybností a potom budeme mať veľmi stručný termín pre pozmenujúce návrhy 18. septembra, tak chcem vás vyzvať, aby ste pracovali na Markusovej správe, aby ste sa pripravili a nestiažovali, že krátky termín na návrhy a bude čas na prijatie v trán e, takým rozumným spôsobom, aby sme sa vyhli chybám. Ak s tým súhlasíte, tak toto navrhujem. Môžeme pozvať aj troch. Uvidíme, kto príde, kto bude schopný prísť 18. septembra. Takže chcem uzavrieť tento bod. Ďakujem Markus veľmi pekne za prezentáciu. Teraz, milí kolegovia, máme ešte dve správy. To sú správy zo strany Ramony Manesku, ktorá nie je prítomná a nepovrela nikoho, aby hovoril v jej mene, ale ja navrhujem, aby sme otvorili termín pre e, pozmenujúce návrhy a Takže chcem otvoriť termín pre pozmenujúce návrhy. To znamená, že môžeme viesť diskusiu o oboch správach bez účastí. Nepočujem. Na druhej strane bude tu odloženie hlasovania v INKO. Máme nový program. Budeme hlasovať pravdepodobne 17. decembra. Môžeme sa spoliahnuť na túto informáciu? my sme ju nedostali. Bolo to rozoslané včera všetkým členom nášho výboru zo strany sekretáriátu INKO, pretože bola tu žiadosť o tieňových spravodajcov a, spravodajcov a pána Tarabela, pretože dostal veľa posmenujúcich návrhov, aby odložil ten deadline. Takže môžeme presunúť našu rozpravu na september. Takže potom vy budete na vine, ak sa niečo stane. Dobre, Milí kolegovia, ak súhlasíte, dve správy Ramony Manesku o verejnom obstarávaní vzhľadom na to, že INKO to predlžilo, lebo vy ste predtým hovorili s Inko a nebola tam ochota to predlžiť, ale teraz chápem, že je to možné, takže s týmto rozhodnutím chcem prísť k poslednému bodu nášho programu a to je bod rôzne. Nič z vašej strany, nič z mojej strany. Takže budúce stretnutie je 16, 17, 18 september, takže ďakujem vám za spoluprácu a aj zo včerajška a želám vám príjemné leto. Takže a predsednička ďakuje aj tlmočníkom a želám príjemnú letnú prestávku. Ďakujem.